Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's... Takže začíname, milí kolegovia, vítam vás. A ešte predtým, než začneme s programom, tak chcem ohlásiť, že toto je jeden z tých dní, kde, kedy máme veľmi nabitý program výboru. Skutočne veľmi dlhý program, ktorý musíme prejsť bod po bode. Takže Teraz to oznamujem. Mnohokrát už som vás v minulosti žiadal o láskavú spoluprácu, aby ste dožiavali pridelený rečnícky čas. No ale neskutočne ma musíte počúvať, budem veľmi prísny s pridelovaním rečníckého času. Tí, ktorí budú hovoriť ako hlavní aktéry, budú mať dve minúty, tí, ktorí budú mať otázku ešte navyše, dostanú minútu, ale ani o sekundu viac, pretože toto je jeden z tých dní, kedy nesmieme márniť čas, takže na úvod by sme schválili program, nikto nenamieta. Dobre, takže oznamenia predsedu, čo sa týka e, jazykového profilu. Máme tu všetky jazyky, okrem finčiny, lotištiny, litovčiny a galčiny. Menovanie e, spravodajcov Chris Peters, bude spravodajcom pre spravodlivné iniciatívy Liby ohľadom e, zákonu, zákona pre digitálne služby. Javier Moreno bude spravodajcom pre podmienky vstupu a pobytu šaty príslušníkov tretich krajín za účelom e, zamestnávania vysoko kvalifikovaných osôb. Modrá karta. Elena Jončeva bude nominovaná za spravodajku, spravodajkyňu pre EASO, Miriam Dali bude spravodajkyňou pre Eh, legálnu pracovnú migráciu, Alice Kunke, spravodajkyňa pre eh, horizontálnu smernicu eh, rovnakého zaobchádzania. Potom sú tu stanoviska, Laurent Vince, bol nominovaný za spravodajcov hľadom rokovania s, so Spojeným kráľovstvom, Paul Tang. E, tu máme zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Asita Kanko, spravodajkyňou pre e, rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií a Patrik Jaky, spravodajca pre správu z vlastnej iniciatívy o umelej inteligencii, otázky štátnych orgánov a výkladu o uplatňovaní medzinárodného práva v súvislosti s oblastiami, kde EÚ využíva na občianské a vojenské účely e, tieto technológie. Dobre, zatiaľ sa bude hlasovať aj elektronicky. Bude to 12.15. Nezabudnite na to. A prineste si hlasovacie kartičky. A teraz prejdeme k prvému bodu programu, ktorý nás no bude zamestnávať celé ráno. A to je vypočutie ohľadom implementácie Dublinského nariadenia, tzv. Dublinu 3. Čaká sa teraz na Dublin 4. Nie, budeme hovoriť ešte o Dubline 3, ktorý sa teraz implementuje. Takže tu diskutujeme o zisteniach v súvislosti s implementáciou nariadenia Dublin 3 na jeseň sme sa rozhodli, že sa bližšie pozrieme na túto tému, ktorá je skutočne veľmi dôležitá, preto aby sa odblokoval celý azylový balíček. Je to skutočne veľmi užitočná legislatíva. No a komisia publikovala správy ohľadom implementácie od roku 2016 alebo nepublikovala správu o implementácii, tak spravodajcovia nás upozornili na túto tému a teraz musíme poskytnúť si informácie, aby sa dalo napísať správa na túto tému, aby sme sa potom pripravili na konečný výsledok v súvislosti s touto legislatívou, ktorá už príliš dlho je zablokovaná. Dnes si tu vypočujeme viaceré panely na úvod. Tam budú zástupcovia národných orgánov členských štátov. Potom tam budú účastníci z európskej úrovne a taktiež si vypočujeme spravodajkyňu pani Keller a tieňových. No a taktiež bude priestor na diskusiu pre tých, ktorí sa budú chcieť vyjadriť, ale prosím, už oznamujem, minúta maximálne a spravodajkyňa a tieňovi budú mať po dvoch minútach. Takže najprv si vypočujeme pani Aldi, Aldi Hawi. Prepašte, že vám komolím meno. Pani Šaza Aldi Hawi ktorá je z globálnej siete vedenej utečencami a uchádzala sa o národnú, medzinárodnú ochranu a prešla dublinským postupom. Dostanete možno 7 minút, 8 minút, aby ste nám niečo povedali. Ďakujem. Dobré ráno všetkým. Predovšetkým by som chcela poďakovať za túto príležitosť, ktorú ste mi dali. Skutočne je to pre mňa veľké privilegium, že tu môžem byť a podeliť sa o moje názory, o moje skúsenosti v súvislosti s Dublinom. Ja v podstate som prežila dublinský postup. No a ešte na úvod by som chcela požiadať všetkých, čo tu sedia, aby sa zamysleli nad sledujúcou otázkou. Je v tejto miestnosti niekto, kto má skúsenosti také, že bol nutený opustiť svoj milovaný domov, rodinu, prácu alebo priateľov? Je tu niekto, kto si je istý, že, nebol vysídl- že sa nemôže stať vysídlenou osobou alebo um, utečencom za neočakávaných okolností. Je tu niekto, dokážete si predstaviť seba v takejto situácii? Dúfam, že sa do nej nikto nedostanete a kam by ste potom išli? Dokážete si teraz predstaviť živo, do akej krajiny by ste sa vybrali, aby ste tam požiadali o azyl? Takže ešte raz dobré ráno, volám sa Šaza, som utečenkyňa, žijem v Nemecku. Predtým som pracovala pre UNHCR v Sýrii, pracovala som s utečencami. A nevedela som, že sa sama stanem utečenkyňou. Takže ako začala moja cesta? Požiadala som o azyl vo Švedsku, ale mala som americké víza. Potom som ostala vo Švedsku rok a pol, zaseknutá a Amerika a Švedsko sa hadali, kto sa ma ujme. Viem, že tam nemajú Dublin, ale hovoria, že majú nejaké iné predpisy, nejaký dohovor alebo niečo také. No a po roku a pol prišlo rozhodnutie v tom zmysle, že USA ma nepríjme, ale Švedsko tiež odmietlo môj prípad. Povedali, môžete tu zostať 4 roky, predtým, než môžete sa začať nový postup. No a v priebehu toho roka a pol som nesmela pracovať, ani študovať, ani nič podobné, čo sa podobá na normálny život. No a potom som sa rozhodla pre týmto utiesť. Povedala som si, že nebudem e, strácať čas rok a pol a potom ďalšie 4 roky, aby som čakal na rozhodnutie švedských orgánov. Tak som si povedala, že požiadam o azyl v inej krajine. Išla som do Nemecka. V Nemecku som opäť e, požiadala o azyl. Oni vedeli, že ma Švedsko predtým odmietlo, že som prešla dublinským postupom a povedali, dobre, uvidíme, či tu môžete zostať alebo nie. Opäť to trvalo asi rok, kedy som čakala na finálne rozhodnutie hľadom môjho prípadu, nemohla som vôbec nič robiť, vôbec ani integračné kurzy, nič. Môj život úplne sa zastavil, ja som tam prišla s nádejami, mala som ambície, povedala som si, dobre, budem aktívna, naučím sa jazyk, budem toho robiť veľa, budem dobrý človek, budem pracovať s UNHCR, ako predtým využijem tieto skúsenosti, ktoré som mala z minulosti, aby som mohla byť užitočná pre krajinu, v ktorej budem. No a nakoniec som bola zdeprimovaná, demotivovaná a mala som fyzické a psychické problémy Podľa Dublinu vidím, že toto je rozhodne jeden z výsledkov Dublinu pre utečencov. Takže musíme hovoriť o Dubline, o tom, ako sa na to pozerá dotknutá komunita. Musíme s nimi hovoriť. Nede tu len o ľudí, ktorí sedia v kanceláriách a uvažujú nad štatistikami alebo konkrétnymi prípadmi. No možno by som povedala, že náš hlas skutočne treba vypočuť. No a najlepšie, čo môžeme urobiť, je spolupracovať, vypočuť si ľudí. Potom by sme videli, kde Dublin je úspešný a kde zlyháva. Pretože vidíme, že za týmito spismi, za týmito číslami sú ľudia a my sme zmenili ľudský prístup na štatistiky, čísla, prípady. Ja som minulosti pracovala ako zamestnankyňa UNHCR a mala som tisíce spisov v, v mojej izbe, Takže viem, že to bolo veľa práce a nikdy som nerozmýšľala nad tým, akí sú to ľudia, len som si povedala, dobre, je to veľa roboty, uvidím. A v mojej malej kancelárii tam bolo možno 20 tisíc rôznych spisov, ľudí, trpiacich žien alebo detí, ktoré boli bez sprievodu vidíme, že takíto ľudia chodia napríklad do Grécka, do greckých táborov a podobne. Takže myslím si, že toto nie je dobrý prístup, keď vlastne sa rozhoduje o životoch ľudí takýmto spôsobom. Bez toho, že by sme si predstavili, veď toto by sa mohlo stať aj mne. Ja keď som pracovala s týmito prípadmi, tak ma nenapadlo, že sa to raz stane aj mne. Nemyslela som si, že moja sestra, môj brat, moja rodina by mohli byť jednými z týchto ľudí. Takže z mojej perspektívy, alebo z perspektívy utečencov, sa dá povedať, že Dublin v podstate zlyhal v niektorých prípadoch. Miesto toho, aby sa zdieľala zodpovednosť s členskými štátmi, tak oni si ju presúvajú. Teraz to vyzerá, ako keby utečenci boli prehádzovaní ako horúci zemiak z krajiny do krajiny, nikto sa tým nechce zaoberať, to nie je moja zodpovednosť, ty to urob. No a ľudia medzi tým v podstate stagnujú, chovajú sa k ním zle a zatiaľ sa len niekto rozhoduje, kto vlastne zodpovedný za tento prípad. Títo ľudia nemôžu chodiť možno do školy, študovať, pracovať. Takže z mojej vlastnej skúsenosti, z mojej cesty si myslím, že žiadať o azyl v Európe toto je jasný prípad toho, ako Dublin nám zabraňuje v napríklad dosiahnutí bezpečnosti. Čo sa týka zodpovednosti, tak tá by sa mala týkať už raných fáz. Napríklad dá sa povedať, že Taliansko e, prijalo viac než tretinu e, žiadateľov o azyl aj z iných členských štátov, Grécko, tiež sa do tom hovoriť Maďarsko, taktiež začalo príjmať pár prípadov, nuž ale nemyslím si, že dublinský systém príliš funguje. Dalo by sa povedať, že sa tu aj porušujú ľudské práva. Ľudia nemajú rovnaké podmienky. Nie vždy sa berú riadne do úvahy v rôznych členských štátoch ľudské práva. Napríklad, keď sa pozriete na ľudí v Grécku, v táboroch Videli ste, ako to tam vyzerá, ako tam tí ľudia žijú. Pokiaľ my ako štáty budeme poskytovať rovnaké služby, tak si myslím, že to bude iné. Pokiaľ v Grécku do rovnaké služby ako v Nemecku, tak ľudia sa nepohrnú iba do Nemecka. Dublin ohrozuje naše práva, nezaručuje sa spravodlivá možnosť požiadať o azyl vo všetkých členských štátoch a, taktiež sa tam berie do váhy prítomnosť eh, rodinných eh, členov rodiny. My sme chceli riadnu účasť na tomto postupe. Vyzvali sme všetky členské štáty, aby o tom hovorili, aby sa spojili s priamo s dotknutou komunitou, aby diskutovali, aby sme uvideli, aké riešenia by sa mohli vypracovať. No tak moje odporúčanie by bolo také, že z mojej z mojej skúsenosti viem, že celá táto práca musí začať e, tým, že sa zapájajú do toho utečenci. Napriek tomu, že individuálne príbehy sú rôzne, ale my čelíme rôznym e, pardon, spoločným výzvam, no a tie riešenia sú vo všetkých prípadoch v podstate podobné. Rada by som opäť zdôraznila to, že obmedzenie pohybu výsledkom dublinského systému. Toto je jedna z hlavných eh, víziev, ktorým čelia utečenci v Európe. No a pre tých, ktorí sa môžeme považovať za šťastných alebo privilegovaných, tak situácia je taká, že v podstate privilegovaní nie sme, pretože eh, sú to len naše práva, to nie je žiadne privilegium. Takže nesmieme zabúdať, že za týmito prípadmi a číslami sú tváre ľudí, a že sa tu vytvoril systém, alebo že, sa, že teda vytvoriť systém, ktorý sa bude s rešpektom a chovať ľuďom a zachovať ich dôstojnosť. Ďakujem. Ďakujeme. Vy ste sa podelili skutočne so zápalom o svoje skúsenosti, za to vám ďakujeme. Teraz začína náš panel. Máme tu rôznych panelistov, ktorí zastupujú rôzne národné inštancie. Takže vás vyzvem, aby ste sa vyjadrili. Naplánovali sme to tak, že 10 minút každý. Pokiaľ by ste to zvládli za 9 minút, tak fajn, ďakujeme. Preto sa snažíme to stíhať. Takže Grécko, Nemecko, Španielsko, Švedsko a Taliansko. Ako prvý zastupca Grécka ste pripravení? Máte 9 minút, prosím. Volám sa Markus Karavias, ja vediem e, v Grécku, e, Grécku azylovú službu a budem hovoriť ešte s pani Papeliu, ktorá taktiež vedie oddelenie pre otázky Dublinu. Ďakujeme za to, že ste nám umožnili sa vyjadriť na vašej konferencii alebo na vašom zasadaní prostredníctvom videokonferencie. Myslíme si, že je dobrý čas na to, aby sa zrevidovala implementácia Dublinu 3, príslušného teda nariadenia a do akej miery plní to, čo si stanovil. Že sa zaručí e, jednota rodiny, pomôže sa maloletým bez prievodu a že členské štáty budú postupovať zodpovedne, že sa e, zaručí prístup k medzinárodnej ochrane prostredníctvom príslušných postupov. No ale keď si pokladáme túto otázku, tak možno sa treba zamyslieť aj nad kontextom, v ktorom bol napísaný Dublin 3 aj schválený. A nariadenie, ktoré sa týkalo utečencov, tak nebolo vnímané ako nástroj migrácie, ale ani riešenie ako riešenie masovej migrácie. Takže otázkou je, že treba sa pozrieť na implementáciu nariadenia Dublin 3 v kontexte, ktorý je ovplyvnený udalosťami pred rokom 2015. Nuž. A teraz v podstate tu máme postkrizové obdobie, alebo v podstate sa dá povedať, že čísla žiad žiadosti o azyl v Európe sú na úrovni, na aké boli pred rokom 2015. No a Grécko čelilo skutočne neprimeranému tlaku na naše príjmacie a azylové centra, keďže na naše ostrovy v Egejskom mori prichádzali stále noví ľudia, ďalší aj cez pozemnú hranicu. A v poslednom kvartáli roku 2019 tieto čísla boli najvyššie. Stručne v roku 2019 e, azylový, azylové oddelenie e, zaregistrovalo viac než 70 tisíc žiadostí o azyl. Len na ostrove Lesbos 22 252 e, azylových alebo žiadostí o azyl v roku 2019. Takže pokiaľ by Lesbos bol zvrchovaným členským štátom, tak v podstate by mal desiaté najvyššie číslo, čo sa týka e, zaregistrovaných žiadostí. Čo sa týka implementácie dublinského nariadenia, radi by sme vám predstavili e, určitú spätnú väzbu zo strany e, Grécka. už podľa hierarchie kritérií, ktoré sú stanovené v Dublinskom nariadení, zlučovanie rodiny a predovšetkým, čo sa týka mladistvých, maloletých, tak toto je našou hlavnou prioritou je treba povedať, že z tých 10 eh, 500 žiadostí, ktoré prišli na eh, grécké príslušné oddelenia, ktoré sú odpovedné za implementáciu nariadenia za posledné 3 roky, veľká väčšina sa týkala zlúčenia rodiny. No a v praxi tam došlo k viacerým problémom, čo sa týka implementácie článkov 8 až 11, ktoré sa týka zlučovania rodín. No a asi by sa dalo povedať, že sú tu určité odchylky pri implementácii nariadenia príslušnými oddeleniami v jednotlivých členských štátoch. Jedna z otázok, ktoré treba riešiť, je otázka dôkazov. Dôkazy a aj úroveň dôkazov pri dokazovaní rodinných väzieb. Niektoré príjmajúce členské štáty majú skutočne veľmi vysoké požiadavky na dôkazy a nestačí im iba nepriama nepriamy do, dôkaz. Niekde žiadajú DNA skúšky, keď e, sa majú dokázať rodinné väzby. A potom sú iné členské štáty, ktoré sa zaoberajú aj nepriamými dôkazmi alebo čiastočne dostupnými dôkazmi a na základe toho rozhodujú. Takže pokiaľ ide o dôkazy, ktoré sú potrebné, treba stanoviť latku, aby sme dokázali odôvodniť požiadavku zjednotenia. A táto zvýšená latka môže znamenať aj predlženie konania. Ďalej, mladiství bez prievodu. Je tu niekoľko oblastí, ktorý by sme mohli nazvať interpretatívne odchylky Niektoré členské štáty opakovane tvrdia, že určité právne postavenie rodinných príslušníkov, či je rezidentom alebo občanom, a preto tieto rodinné väzby nepadaj, nespadajú pod Dublin 3, pokiaľ ide o plnenie požiadavky zákonne prítomných členov rodiny podľa článku 8 Niektoré členské štáty ale neuplatňujú ani článok 8, ak rodinný príslušník alebo príbuzný má dočasné povolenie na pobyt alebo zákaz deportácie. Zjednotenie rodiny bolo odmietnuté niekedy, ak sa z dieťaťa stal už dospelý. To je článok 7, odsek 2 toho nariadenia. A nemali by sme zabúdať aj na tú základnú povinnosť zaručiť najlepší záujem dieťaťa, keď sa uplatňujú jednotlivé ustanovenia nariadenia Dublin 3. Je to ustanovenie v článku 24 Charty základných práv, ako aj v inom rade medzinárodných právnych dokumentov. Pokiaľ ide o maloletých, tak musíme povedať, že grecký útvar Dublinu vypracoval spolupráca s UNHCR, EASO a ďalšími relevantnými aktérmi posúdenie najlepšieho záujmu a určitý kontrolný zoznam, ktorý by umožnil čo najlepšie realizovať postup posúdenia najlepšieho záujmu v kontexte dublinského nariadenia ako aj zjednotenie rodiny e, maloletých bez prievadu, ktorí žiadajú o e, právnu ochranu, o medzinárodnú ochranu v Grécku a ide tu o záujem zjednotiť rodinu, ktorá je v inom členskom štáte. Čiže tu zabezpečujeme operatívnu spoluprácu aby sme dublinské konanie urýchlili. Snažíme sa zozbierať informácie, ktoré sú potrebné na uspokojenie kritérií, ktoré sú ustanovené v Dubline. A z tohto dôvodu, aby ste mali predstavy, vykanujeme e, pohovory so všetkými relevantnými aktérmi vrátane dieťaťa a tieto informácie sú potom podložené potrebnými dokladmi. Ide o to, aby sme zabezpečili presné spolahlivé informácie pri odchádzajúcej požiadavke a máme pocit, že toto je iniciatíva, ktorá umožnila spoluprácu medzi dublinskými útvarmi a v konečnom dôsledku zjednotenie rodiny e, maloletého bez prievodu teraz prichádzajúce žiadosti, ktoré dostáva náš Dublinský útvar. Je to, základom je žiadosť o azyl a táto je podľa Eurodactyls. A tu nemáme veľký priestor pre nejaké výklady, a manevrovanie, ale fungovanie prvej krajiny vstupu a toto kritério samozrejme znamená zvýšené bremeno na tie štáty, ktoré sú v tej, tak povediať, z prvej líny a na ich národný systém príjmania. Tu by sme si mali uvedomiť, že naša grécka jednotka v roku 2019 prijala vyše 700 žiadostí v porovnaní s 200 žiad, vyše 200 žiadosťami v roku 2018, takže vidíme rastúci počet prípadov. Takže, aby som to uzavrel, e, keďže mám obmedzený čas, tie potenciálne nedostatky Dub, nariadenia Dublin 3 možno spájať s jeho štruktúrou, ako aj s jeho implementáciou je to veľmi zložité, byrokratická náročnosť a odchylky vo výklade. To všetko môže spôsobiť prekážky pri naplňaní rozsahu pôsobnosti nariadenia. Členský štát prvého stupu je vystavený tlaku nových prichádzajúcich, pretože musí prevzať zodpovednosť uchádzačov, za uchádzačov o azyl zjednotenie rodiny a príslušný postup sa neuplatňuje koherentne a proaktívne a flexibilné používanie diskrečnej doložky by sa malo uplatňovať pri zlučovaní rodín. Grécko si myslí, že dublinské nariadenie je kľúčovým dokumentom a treba ho revidovať podľa nášho názoru. Treba vytvoriť systém, ktorý funguje a ktorý je odolný aj v prípade krízy. Nemali by sme vytvárať neprimeranú záťaž pre niektoré členské štáty, ako je to teraz. Mali, a pre niektoré členské štáty tento systém vytvára situáciu stálej krízy. Takže pravdepodobne v systéme chýba systém férovosti, spravodlivosti postavený na objektívnych kritériách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Karavias, ktorý predstavuje grécky azylový úrad. A chcem poprosiť ďalších rečníkov, aby dodržali časový rozsah, pretože máme naozaj veľa práce, máme dva panely, a e, musíme si vypočuť ešte spravodajcu, tieňových spravodajcov mať diskusiu, tak prosím ostatných, keby ste sa pokúsili dodržať časový limit, pretože inak sa nám to nepodarí. Ďakujem, pán Karavias, za vaše e, svedectvo. A teraz nemeckí predstavitelia, pán Ralf Lesser, federál, spolkové ministerstvo vnútra, námestník eh, vedúceho útvaru pre azylové právo a azylový postup z Nemecka a Frank Schimmelfening, Spolkový úrad pre migráciu a utečencov, vedúci oddelenia a prosím vás, pokúste sa zvládnuť o 9 minút, za 9 minút, nie viac ako 10 minút. Takže ak by sme totiž prekročili čas o viac ako dobré ráno, Volám sa Frank Schimmelfenning, som vedúcim nemeckého e, útvaru pre Dublin. Chcel by som tu nás z praktického hľadiska ukázať, aké máme problémy v Nemecku s Dublinom 3. My sme spolková, spolkový štát a u nás zodpovedajú spolkové krajiny E, za riešenie azylových otázok a to znamená, že spolkové úrady riešia potom takéto dublinské prípady. My máme kľúč na prerozdeľovanie týchto osôb do spolkových krajín. Príjímacie úrady registrujú týchto ľudí, robí sa prvá lekárska prehliadka, e, zistuje sa, čo sú ich zraniteľné body. Potom na spolkovom úrade sa ešte preverujú údaje vo systéme VIS, ako aj v Národnom afise. A potom máme prvý pohovor žiadateľa a tam máme aj otázky, ktoré sa týkajú špeciálne dublinských dôvodov. Ak sú nejaké náznaky, že by bol príslušný iný spolkový, iný členský štát, tak sa to odvedie, tento prípad postupí do ústre, na ústredie, je to napríklad v Bochume máme takéto ústredie a tam sú, pretože po kríze sme centralizovali spracovanie Dublinu, ako vo všetkých členských štátoch aj my vystavíme žiadosť, dúfame v pozitívnu odpoveď a potom roz, hodneme, rozhodnutie doručíme žiadateľovi a potom je jednotýždená lehota na námietky. Ak dojde k vykonateľnému rozhodnutiu, to sa robí v spolupráci so spolkovou políciou a miestnými vysielacími orgánmi. Dublin v Nemecku má veľký význam, lebo minulý rok sme mali 49 tisíc žiadostí na členské štáty, 30 tisíc z toho získalo súhlas a to znamená, okolo 8500 osôb sme mohli vyslať do príslušného zodpovedného členského štátu. A to je tá prvá diera, ktorú vidíme v systéme. Pokiaľ ide o ostatné žiadosti, Dublin predstavuje jednu tretinu všetkých konaní. Pri implementácii a pri každodennej spolupráci členských štátov vznikajú rôzne problémy. Máme nariadenie, vykonávacie nariadenie, ale vždy existujú rôzne výklady jednotlivých predpisov nariadenia, ustanovení nariadenia a výsledkom je potom rôzne odmietnutia, ktoré dostávame aj pri našich žiadostiach. Záväzné vysvetlenie sa e, deje len cez súdny dvor a to niekedy trvá. Výkladové odporúčanie komisie sa ukázalo v praxi ako menej užitočné alebo silné. Napríklad definícia článku 12 odsek 4, otázka, či neplatné vízum sa musí použiť na to, aby sa definovala príslušnosť alebo nie. Jednotlivé členské štáty to rôzne vykladajú. A to isté platí aj pre obrátenie dôkazného bremena v článku 19 nariadenia. Okrem toho medzi členskými štátmi existujú aj rôzne E, povedzme, slabšia ochota spolupracovať v niektorých oblastiach. To znamená, že dostaneme odmietnutie žiadosti, ktoré nevychádzajú nevyhnutne z dôvodov Dublinu 3, pretože tie nástroje, ktoré máme v Dublinskom dohovore, spolu so žiadosťou informácie sa nemôžu využívať a to znamená, že táto informácia nie je k dispozícii alebo nedostaneme ju pretože sa neodpoveda na žiadosti o informácie dôsledne. Potom nemôže dojsť určitým vydaniam, ak nie sú napríklad záruky a podobne k pobytu alebo e, výžive týchto ľudí. Okrem toho existujú krátkodobé storna e, prípadov odoslania napríklad alebo konfrontácie, ktoré súvisia so zdravotným stavom to bola ochota spolupráca s ostatnými členskými štátmi, ale okrem toho je nedostatočná spolupráca aj zo strany žiadateľa. Ja už som povedal, máme 30 tisíc súhlasov, toľko rozhodnutí sme prijali a 8500 osob sa nám podarilo len e, úspešne odovzdať. Vychádza to z toho, že tieto osoby sa stratia alebo vyvolá sa úmyselné rozdelenie rodiny, aby nemohlo dojsť k vyslaniu alebo odovzdaniu tejto osoby. Okrem toho máme v Nemecku ten javy, ktorý nazývame kotviace deti, zakotvené deti. To znamená, že rodiny rastú spolu po, do Európskeho štátu EÚ, potom vyšľú niekde maloletého, ako, aby mali potom dôvod v danom štáte žiadať o zlúčenie rodiny, tam, kde ho poslali z hľadiska štruktúry e, nariadenia e, Dublin 3 vidíme problémy v tom, že tu je možnosť uplynutia lehoty príslušnosti, čo stimuluje mnohých žiadateľov k tomu, aby dosiahli uplynutie danej lehoty a potom požiadali o azylové konanie v tom členskom štáte, ktorý uprednostňujú to je vlastne ustanovenie v Dubline 3, ktoré je takým stimulom k tomu, aby e, žiadali uplynutie lehoty, napríklad 18 mesiacov, keď sa stratia a nedá si sa vyhľadať, alebo 12 mesiacov, ak sú v detencii. Dobré ráno, aj z mojej strany, sa volám sa Mark, e, Ralf Lesser, som na ministerstve, e, spolkom ministerstve vnútra, zodpovedám za azylové právo a azylové postupy. Uh, Dublin bol v Nemecku veľkou témou a potom, ako už môj kolega povedal, sme veľmi silne zlepšili vnútronemecké procesy. Práve preto aj vidíme, tie systematické deficity, ktoré sa nedajú vyriešiť na národnej úrovni, na vnútroštátnej úrovni. Sú to nedostatky, ktoré vyplývajú systematicky z nariadenia Dublin 3 je to najmä veľmi dlhé a byrokratické postupy, ktoré predstavujú nielen administratívnu záťaž pre zúčastnené členské štáty, ale aj pre žiadateľov. Okrem toho je tu aj malo, sú malo relevantné pre prax. V Nemecku napríklad len v 5% všetkých žiadostí o azyl sme pomocou Dublinu 3 dosiahli presun zodpovednosti na iný členský štát len 5% v celej EÚ. V celej EÚ je priemer 3%, a to znamená veľmi nízka relevantnosť. A potom Dublinské nariadenie vedie v EÚ k veľkej asymetrii, ktorá padá potom veľ najväčšia záťaž na e, štáty prvého kontaktu, kontaktu alebo cieľové štáty ako Nemecko. A všade, kde je asymetria, to znamená záťaž pre žiadateľa pretože každé miesto je potom e, veľmi zaťažené, preťažené a dostávajú zlé služby. Sú to systematické, systémové problémy, ktoré nie sú riešiteľné na vnútroštátnej úrovni a súvisia s Dublinom 3. Aby som to jasne povedal, spolková mláda považuje e, Dublin 3 za neúspech. Potrebujeme veľmi naliehavú reformu, potrebujeme naozaj nový začiatok a preto spolková vláda nedávno navrhla koncept, ako by sa mohol Dublin reformovať. Táto koncepcia má tri ťažiská, ktoré by som vysvetlil. Poprvé, potrebujeme spravodlivý systém príslušnosti. Tu v parlamente už o tom viete. Európsky parlament v poslednom legislatívnom období prišiel s návrhom, ktorý by riešil túto otázku príslušnosti. Potrebujeme fair share systém, čiže systém spravodlivého zdieľania, aby sa zrušila príslušnosť prvého štátu aby sa zrušili ďalšie nerovnosti a aby tam boli aj stimuly pre žiadateľov. Po druhé, sekundárna migrácia, proti tým musíme efektívne bojovať. Mohol by som uviezť mnoho jednotlivých opatrení, ktoré by pomohli, ale rozhodujúce je, aby členské štáty mali spoločný záujem bojovať proti takejto, takémuto turizmu a preto potrebujeme spravodlivý systém príslušnosti, aby E, to pomohlo členským štátom, aby sa zabránilo cestovaniu a aby náš európsky azylový právny systém bol naozaj európsky. A tretí bod, ktorý chcem spomenúť, je to je predbežné šetrenie na vonkajšej hranici EÚ, ale aj vo vnútrozemí, pretože potrebujeme E, urobiť určitý filter na vonkajšej hranici. Nechceme samozrejme ľudí odmietať, ale musíme sa chrániť a zabraniť e, pri cestovaniu tých, ktorí nesplňajú kritéria. Ďakujem. Ďakujem, vážení páni. E, pán a pán Šimu ďakujem vám. Ukázali ste veľmi jasne, že nemecká vláda nie je spokojná so súčasnou situáciou v oblasti dublinského nariadenia. A teraz prejdeme k ďalšiemu panelistovi, ktorý predstavuje Švédsko a je to Maria Sopold Liliblad, vedúca dublinského oddelenia a pán Johan Axelson, E, vyššie postavený poradca Dublinského útvaru Švedskej migračnej agentúry. Vypočujeme si aj od vás vaše názory, to, čo si myslí švedská vláda. Prosím, dodržte limit 90 minút. Máte slovo. Ako vidíte, máme PowerPointovú e, prezentáciu, použijeme ale len prvý obrázok. Chceme hovoriť o dublinskom postupe v Švédsku a chceme hovoriť aj o určitých operatívnych otázkach pri jeho realizácii a naplňaní. Takže uvediem prehľad Dublinu. Ako vidíte na obrázku, je prehľad procesu pre dospelých žiadateľov v rámci dublinského konania. Budeme hovoriť aj o mláloletých bez prievodu a le dospelí prevažujú, takže sa zameráme na konanie pre dospelých. Je to rozdelené na tri kroky. Proces aplikácie, skúmania a transferu. Proces e, žiadosti a celková zodpovednosť za celý proces má švédsky migračný úrad a potom ďalšie e, ustanovizne sa zapájajú do tohto procesu. Proces podania žiadosti rieši jednotka pre registráciu aplikácie, potom sa prehľadávajú databázy Eurodat a VIS a potom osobné interview. Treba tu zdôrazniť, že prvé tri kroky tohto procesu sa dajú urobiť iba v prvých dňoch podávania žiadosti o azyl. Je tu článok 5, osobné interviu, ktoré je spravované dublinským nariadením. To sa udeje zavčasu v procese. Toto je jediný čas, keď žiadateľ má osobné odný pohovor alebo interviu s úradníkmi azylovými a títo riešia jeho alebo jej problém. Toto, tento pohovor je veľmi dôležitý a veľmi dobre sme si vypracovali protokol na takéto pohovory, pretože si uvedomujeme, že to má mimoriadnú dôležitosť pre celkový proces. Vo všeobecnosti je tento proces prioritizovaný, keďže zistujeme, že striktné e, deadliny a limity sa musia dodržiavať. E, vypracovali sme si na to e, metodiku. Čo sa týka Dublinu, Dublinského nariadenia. Máme tu ďalšiu ustanovizň, ktorá sa zapája na základe informácií, ktoré výjdu z procesu podania žiadosti z toho prvého kroku, potom ustanovizeň pre Dublin preskúma záležitosti a vydá rozhodnutie o prijatí žiadateľa o azyl za azylanta alebo nie. Vo Švedsku tento tzv. E, dublinský, dublinské zariadenie alebo kancelária vydáva prechodné rozhodnutie a potom to prechádza všetko do ustanovizne, ktorá zodpoveda za transfer samotný. Tam prejde rozhodnutie a celý spis a táto tretia organizácia zorganizuje transfer. Iba keď žiadateľ e, vyhlási, že nesúhlasí s týmto rozhodnutím, zapojí sa do toho švedská policia a príjmu sa príslušné opatrenia. Veľmi stručne, pri nesprevádzaných maloletých, ktorí sú sami vo Švedsku, tam sa líši to od dospelých, trvá to dlhšie, celý postup, je tam viac kontaktu s úradníkmi agentúry než u dospelého žiadateľa. Pre nesprevádzaných e, maloletých sú k dispozícii zástupcovia počas celého e, postupu. Pri prípady, v ktorých sú pochybnosti o veku maloletého žiadateľa a nemáme žiadny formálny dokument o veku, vykoná sa určenie veku. Švédska e, ustanovizeň, ktorá toto rieši, má k dispozícii e, lekárske posúdenia, ktoré v striktnom časovom limite niekedy sa nedá uskutočniť, takže tam je to veľmi napäté časovo. Pri týchto maloletých spolupracuje aj e, mestský alebo obecný úrad, kde e, maloletý býva. Maria teraz bude pokračovať so dobrými skúsenostiami a takisto so zložitými skúsenostiami pri riešení dublinského nariadenia v praxi. Ďakujeme. Na začiatok by som rád povedala, že naše skúsenosti pochádzajú z Dublinskej kancelárie, respektíve inštitúcie ustanovizne. Nedá sa z toho vyvodiť e, nič iné mimo Švedska. presadiť sa to do mimo švedskej reality. Je to nezávislá ustanovizne, nezávislá inštitúcia, ktorá sa zaoberá Dublinským nariadením a jeho presadzovaním v praxi. Pri pozitívnych skúsenostiach by som rada zdôraznila, že to najlepšie je, vtedy, keď Dublinské nariadenie funguje tak, ako má, najmä pri zjednocovaní rodín a príbuzných, ktorí stratili kontakt medzi sebou a počas azylového postupu sa rodina zjednotí. Ďalšia pozitívna skúsenosť, ktorú sme zažili, je to, že Existuje pravidlo reťazca. Švédsko ako členský štát EÚ prijal pravidlo reťazca, tzv. chain rule, to je dobrý príklad toho, keď jeden členský štát súhlasí so sférovou a rozumnou interpretáciou nejakého ustanovenia v nariadení, aj keď samotné nariadenie nám nedáva jasné usmernenie. Pri negatívnych skúsenostiach alebo výzvach, s ktorými sa stretávame, radšej by som dala prednoslovu výzva. Podobne ako grécky a nemeckí kolegovia povedali, aj u nás Najväčšou výzvou je to, že dublinské nariadenie je veľmi široko interpretovateľné a v rôznych členských štátoch a v rôznych národných ustanovizniach sa aj rôzne interpretuje. Napríklad, konkrétne spomeniem, že v prípadoch nesprevádzaných maloletých najťažšie je vyriešiť práve tieto prípady, pretože máme naozaj veľmi striktné časové lehoty na vyriešenie situácie maloletých. Ak tento maloletý nemá doklad e, o identite alebo pas alebo niečo, kde sa uvádza vek maloletého, je veľmi ťažké určiť v rámci daného časového limitu vek tohto maloletého. Rozhodnutie súdu, či je maloletý vo veku medzi 7 a 17 tiež ne, ne, ne príde do danej lehoty, ktoré je potrebné. Skutočne potrebujeme dlhšiu lehotu, aby sme tieto prípady doriešili a aby sme zistili pravý vek maloletého. Ďalej je zložité presadiť v praxi to, keď sa komunikuje s štátom, ktorý prijal maloletého a tento štát môže nespolupracovať alebo odmietnúť povolenie opätovnej opätovného preskúmania veku. Takto nemáme v rukách žiaden dôkaz o veku. Informácie od e, žiadateľa zvyčajne sú ústnej povahy a zvyčajne nedokážu to, čo tvrdia, podporiť písomnými dokladmi. A rôzne členské štáty interpretujú to, že ústna výpoveď, či je dostatočne preukazateľná, smerodajná alebo nie, to sa líši v jednotných členských štátoch a preto je veľmi zložité prideliť niekomu zodpovednosť za naozaj určenie veku s príslušnými dôkazmi. Aký dôkaz má vlastne preložiť, predložiť osoba, ktorá je ponechaná na neznámom území, na území nejakého členského štátu, kde nemá žiadne kontakty? Aký dôkaz a kto ho má predložiť? Kto je povinný podľa článku 12.4 e, doložiť, doklado, zdokladovať vek? žiadateľ, ak využije víza na vstup do členského štátu EÚ, potom v niektorých členských štátoch e, štát, ktorý žiada žiadateľský štát je zodpovedný za to, aby preukázal vecné dôkazové bremeno o, u maloletého, ktorý vstúpil na územie iného členského štátu s vízami. Veľmi často sa zistí, že víza boli využité na vstup na územie nejakého členského štátu a potom nejaký iný členský štát bude žiadateľský pretože žiadateľ si želá zostať v inom členskom štáte ako ten, do ktorého prostredníctvom víz vstúpil. Ďalej je tu otázka zjednotenia rodín, najmä čo sa týka e, najlepšieho záujmu dieťaťa ako koncepcie. Je veľmi zložité preskúmať situáciu, keď rôzni členovia rodín žijú v rôznych členských štátoch EU. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujeme pani Lily Blatt a pán Axelson, hovorí predsedajúci. Ďakujeme za vaše príspevky. Prvý panel nám predostrel to, ako národné administratívy riešia situáciu. Ďakujem, že ste sa podelili, že ste nás informovali. A pokračujeme. Maria Boloky bude ďalšou rečničkou, je zo Španielského azylového úradu. Nech sa páči. Máte 10 minút maximálne na váš prejav. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste nám umožnili sa tu vyjadriť k situácii a predniesť náš názor. Nuž, ja chcem predstaviť určité čísla, ktoré, e, sa, ktoré nám uvedú, vám uvedú azylový systém v Španielsku a taktiež sa týka implementácie Dublinského nariadenia. Takže niektoré čísla ukazujú, že v roku 2019 e, bolo asi 120 tisíc žiadostí o v Španielsku, z celkového počtu asi 700 eh, tisíc, no asi 130 tisíc osôb prišlo eh, ilegálne, takže je milné si myslieť, že všetci eh, žiadatelia o azyl k nám prichádzajú ilegálne. V prípade Španielska, napríklad čo sa týka zníženie, čo sa týka pomeru, bolo pomeru týchto ilegálnych, ilegál, legálnych a legálnych vstupov bolo asi 50 a napriek tomu um, tam bol veľký nárast počtu žiadostí o azyl, takže je to rôzne v každom členskom štáte. V našom prípade implementácia dublinského e, nariadenia samozrejme podlieha aj implementácii medzinárodného práva. V roku 2019 e, asi o 10 narastol počet spisov, ktorými sa zaobrali v, zmysle dublinského nariadenia. A už sa týka všeobecného postupu, tak tam bol väčší náraz, takže sú to dva paralelné postupy. A je to asi iné v každom členskom štáte. Toto sa vysvetľuje možno aj zložením konkrétnych eh, krajín pôvodu, eh, žiadateľov 90 našich žiadateľov bolo hlavne z latinskoamerických krajín. A v prípade Španielska skutočne eh, je to pre všetkým Venezuela, eh, Honduras, Nicaragua, El Salvador a, a taktiež eh, Kolumbia. Čo sa týka uplatňovania dublinského nariadenia, tak sme sa rozprávali aj s ostatnými štátnymi orgánmi alebo v iných členských štátoch a vidíme, že čo týka e, výkladu rôznych doložiek, napríklad ohľadom rodiny, tak sú tam rozdiely, čo týka teda účinného zlučovania rodín e, v konkrétnych prípadoch, predovšetkým čo týka napríklad nejakých e, zraniteľných osôb, malých bez prievodu alebo závislých osôb. A taktiež máme problémy so súvisiacimi otázkami E, v oblasti spisov, ktoré prichádzajú z iných členských štátov, ona taktiež si my vieme, že je tam e, skutočne veľmi nízka miera e, presídlovania, to na globálnej úrovni, ale aj v Európskej únii, aj v Španielsku. Takže máme skutočne podobné skúsenosti ako ostatné členské štáty. Čo sa týka externého rozmeru a prevencie primárnych tokov, tak to je pre nás zásadné, pretože toto v podstate pomáha e, zabrániť sekundárnym tokom, o tom už hovorili ostatné, e, ostatní panelisti. No a ktoré elementy sú v Dublinskom nariadení učené alebo nie, myslíme si, že je veľmi dôležité si uvedomiť náš historický kontext. A jeden zo zásadných e, prvkov to je existencia zodpovednosti e, krajiny prvého vstupu. Toto je v podstate prvok, ktorý pochádza z nariadenia z konca 90. E, rokov, kedy sa začali tieto predpisy uplatňovať. No a uplatňujú sa dodnes. A tak ako povedali ostatní panelisti za ostatné štátne orgány, no už mali sme krízu v roku 2015, potom máme aktuálnu situáciu, kde v podstate aspoň z numerických e, dôvodov je tu určitá e, kríza, tak my uplatňujeme tento princíp, e, kedy v podstate z rôznych členských štátov lietadlom prilietali určité osoby a tento princíp teda ehm, krajiny prvého vstupu z dlhodobého pohľadu je neudržateľný a neúčinný. Takže je treba prepracovať e, v námci nového nariadenia určité ustanovenia, tak aby to bolo účinnejšie voči žiadateľom o medzinárodnú ochranu. Nezabúdajme, že cieľom dublinského nariadenia je rýchlo zistiť, ktorý členský štát v podstate sa musí postarať a byť zodpovedný za žiadosť o medzinárodnú ochranu, aby sa zaručila procedurálna účinnosť voči žiadateľovi. No je treba teda postupovať účinne v bežných situáciách, ako aj v krízových situáciách. Myslíme si, že pridelovanie zodpovednosti členskému štátu prvého vstupu vo všeobecnosti a stabilným spôsobom toto prináša neprimeranú záťaž pre členské štáty prvého vstupu a mali by sme sa nad tým znovu zamyslieť. Tento prvok, toto je niečo, čo by sa malo prekonať vzhľadom na konkrétnu realitu. Európsky parlament už v roku 2016 navrhol konkrétne návrhy, čo týka napríklad eh, systému rýchlo a povinného prerozdeľovania, tak aby želetelia o medzinárodnú ochranu by sa eh, bral ohľad na konkrétne vzťahy k konkrétnemu členskému štátu, aby sa potom vo svetle tohto preskúmala konkrétna žiadosť. No, myslíme si, že toto rýchle a účinné prerozdelenie žiadateľov, toto by sa malo brať do úvahy aj pri vypracovaní nového nariadenia, tak aby sa zlepšila konkrétna súčasná situácia. V tomto zmysle si myslíme, že uplatňovanie doložiek týkajúcich sa e, zlučovania rodiny, keď sa zoberú do úvahy napríklad súrodenci, e, maulity bez prievodu, bez nejakými špecifickými charakteristikami, ďalšie zraniteľné skupiny, toto musí mať svoje konkrétne miesto v postupe, aby sa to účinne rýchlo uplatňovalo aj v, v praxi. Vidíme, že sú tu určité nedostatky, ako napríklad, že sa nedostatočne uplatňujú doložky alebo sa rôzne vykladajú. V prípade osôb, ktoré možno nemajú vzťah k nejakému členskému štátu, nepobývali tam, nemajú vízum alebo nemajú tam žiadneho rodinného príslušníka, tak tam berieme do úvahy nejaké e, náhodné kritéria, tak aby sa tieto osoby mohli primerane a e, vyrovnanie prerozdeliť medzi jednotlivé členské štáty EÚ. Takže potrebujeme objektívny systém s predurčenými prvkami, ktorý by zaručoval určitú úroveň právnej istoty a taktiež by viedol k spravodlivému prerozdeleniu medzi všetky členské štáty. Bol by to taký stály systém, to by bolo samozrejme preventívne, keďže by sa neuplatňoval len v krízových situáciách. No v každom prípade si myslíme, že dôležité aby tento systém v podstate implikoval aj e, uplatňovanie z krátkodobého pohľadu. Vždy mm, je treba zobrať do svedectvo konkrétnej osoby, ktorá možno sa nachádzala v nejak, nejakú dlhú dobu v limbe, v určitom členskom štáte a je treba sa dívať do budúcnosti. A treba špecificky sa pozrieť na situáciu osôb, ktoré prichádzajú v rámci záchranných operácií na naše pobrežia. Tieto prvky musia byť doplnené keďže našim cieľom je zlepšiť účinnosť postupov, ktoré už existujú. Toto malo byť doplnené kontrolou e, zneužívania, prípadného zneužívania na medzinárodnej úrovni týchto postupov. Táto otázka, alebo tento aspekt mohol byť doplnený e, v rámci zrevidovania e, dublinského nariadenia prostredstvom nejakých nových doložiek, ktoré by súvisili s e, teda, uplatňovaním alebo um, s ustanoveniami uh, ohľadom uh, žiadosti o medzinárodnú ochranu. No a v každom prípade, čo sa týka ochrany základných práv, žiadajúcich osôb, Myslíme si, že v Európe si nemôžeme uh, dovoliť to, aby sa tu vytvárali nejaké zavreté centra, kde by sa osoby nejakú dlhú dobu zdržiavali. Takže je to zodpovednosť členského štátu prvého vstupu diskutovať o tom a je treba zaviesť eh, flexibilnú solidaritu. No ale za 4 roky sa nám nepodarilo dospieť k záveru ohľadom toho, ako by vyzeralo spravodlivé prerozdelenie osôb eh, vychádzajúce z našich zmluv a taktiež z princípu solidarity a spravodlivosti v rámci spoločného európskeho azylového systému. Ďakujem. Gracias. Ďakujeme aj my pekne, pani Boloky, za to, že ste sa pokusili byť stručná a zároveň komplexná, že ste nám predstavili vašu víziu vychádzajúcu z vašej španielskej skúsenosti ohľadom teda riadenia azylových postupov, že ste nám uviedli rôzne špecifiká, napríklad vysoké percento legálnych vstupov žiadateľov o azyl. No toto skutočne vo veľkom kontraste s tým, čo členské štáty vo veľkej väčšine hovoria, že väčšina žiadateľov o azyl k nám prišla nelegálne. Teraz prejdeme do ďalšieho štádia našej schôdze. A teraz si vypočujeme zástupkyňu Talianska Simonu Spinelli ktorá vedie talianské dublinské oddelenie. Takže Taliansko, máte na 10 minút slovo, prosím. Spero di attenermi ai nove, anche perché i colleghi che mi hanno preceduto... Pokusím sa, sa vmestiť do rečníckého času. Moji predrečníci sa vyjadrili k všetkým problémom, ktoré sú bežné pri uplatňovaní Dublinského nariadenia v Európe. Ja by som sa vyjadrila k základným princípom Dublinského nariadenia. Myslím si, že by sme si mali viac navzájom dôverovať. Ide tu o princíp vzájomnej dôvery pri poskytovaní dôkazov. To by mal byť základná a, a ta, aj solidarita pri presídľovaní. Právny rámec by mal byť rovnaký a pravidla e, treba dodržiavať, aj keď máme odlišné historické pozadie alebo rôzne, rôzna situácia je v krajinách príchodu. Líbia má iné problémy ako iné krajiny napríklad a naša inštitúcia v Škótsku sa nezaoberá politickými problémami žiadateľa, ale napriek tomu by sme sa mali širšie zaujímať o to, čo sa stalo predtým. Teraz, keď chystáme reformu dublinského nadriadenia a aj nemeckí kolegovia tvrdia, že treba reformovať dublinské nariadenie, musíme prikladať dôraz aj tomuto. V Taliansku sa zmenili pravidlá, ako viete, znížili sa migračné toky, menej žiadateľov pristáva na pobreží Talianska. Vonkajšia hranica Európskej únie v Taliansku je námornou hranicou, teda žiadatelia prichádzajú cez more z juhu do Talianska a cez severnú hranicu zase odchádzajú najmä na severovýchode. Dublinské nariadenie rieši aj takúto situáciu. V roku 2013 Španielsko napriek tomu, že 11 tisíc nelegálnych plavidel pristálo na španielských brehoch a inde ich bolo takmer 40 tisíc. Podľa dublinského nariadenia ešte bolo číslo 6 tisíc, to je o niečo menej. Ale v Taliansku systém príjmania e, prichádzajúcich prijal asi 50 tých, ktorí prešli dublinským systémom a dostali povolenie na vstup. Spomínali sme tu aj kritéria. V dublinskom nariadení máme istú hierarchiu kritérií. Prvý vstup do EÚ sa spravuje článkom 13 Aká je tu problematika? Čo sa najviac používa? Ktoré články v dublinských nariadeniach? Sedmička, osmička alebo ďalšie? Predrečníci už spomenuli, aké ťažké je určiť dôkazne pri deťoch a najmä pri nesprevádzaných maloletých určiť ich vek. Majú ale práva, najmä na zjednotenie rodín v inom štáte než ten, do ktorého vstúpili cez ktorý vstúpili do EÚ. A potom tu je dôkaz toho, aké sú rodinné vzťahy. V Taliansku napríklad, keď ide o zjednotenie rodín, podľa dublinského nariadenia e, postupovali a predsa mali iné výsledky ako kolegovia v Grécku. Preto žiadosť o medzinárodnú ochranu e, vyžaduje si napríklad predloženie rodného listu. A to je ťažké pre utečenca takýto doklad predložiť a predložiť e, ďalšie doklady, že patrí do istej rodiny. Dokonca DNA testovanie e, vie dokázať iba priame fyzické vzťahy, ale ostatní členovia rodiny, širšej rodiny sa nedajú určiť podľa, de, podľa testu genetického testu a keď viacerí členovia rodín žijú vo viacerých členských štátoch EÚ, nič iné nám nezostáva, iba vzájomná dôvera, aby tieto postupy dospeli Eh, aby boli zaručené, že dospejú k nejakému koncu. Potrebujeme aj spoločnú interpretáciu pravidiel. Ako sme už počuli, eh, dublinské nariadenie sa interpretuje rôznym spôsobom, rôzne usmernenia sa interpretujú široko a keď máme situáciu, že sme v kríze, vzniká riziko, že jeden členský štát si vyloží, interpretuje nejaké pravidlo v nariadení takým spôsobom, že je to výhodné pre tento členský štát. Problém je pri načasovaní, pri časových lehotách, pri tom, aké dôkazy majú predložiť žiadatelia pri stanovovaní rodinných zväzkov a pri určovaní veku nesprevádzaných maloletých, maloletých bez sprievodu v EÚ. Eurodac má isté e, dokumenty, táto databáza, aj to, kedy boli odmietnutí žiadatelia, pretože nemali dostatočnú dokumentáciu. Španielsko e, veľa na mori rieši núdzových situácií, hľadá ľudí, ktorí sú v núdzi, ktorí sú v nebezpečenstve a takéto záchrany námorné na lodiach Niekedy ťažko povedať, či je tá loď nelegálne prítomná v španielských výsostných vodách alebo legálne. Tu máme zase článok 13, keď je plavidlo v núdzi. Musíme prekonávať problém, že utečenci vstupujú do EÚ cez určité štáty a nie cez iné. Vo väčšine. My musíme toto vyriešiť, pretože je úplne nefér, aby takéto bremeno bolo znášané len niekoľkými krajinami, cez ktoré utečenci vstupujú alebo žiadatelia o azyl vstupujú do EÚ a chcem poprosiť ostatné členské štáty EÚ, eh, hovorila aj Šaza Alrihavi na začiatku, že tu existuje sieť inštitúcií, sieť ustanovizní a treba pamätať na to, že keď treba predložiť dokumenty, to je jedna vec, technická vec, ale na druhej strane toto sú ľudia, živé ľudské bytosti a treba sa snažiť usilovať, aby ten princíp prvej krajiny vstupu do EÚ nebol nadradený férovej, férovému rozloženiu utečencov a žiadateľov o azyl v celej EÚ a najmä musíme preukázať solidaritu nielen medzi štátmi EÚ, ale aj medzi samotnými žiadateľmi o azyl musí byť solidarita. Ďakujeme vám za váš príspevok, hovorí predsedajúci pani, bolo, pani Spinelli. Teraz skúsim zosumarizovať výpovede, ktoré tu odzneli od rôznych zástupcov e, rôznych inštitúcií z členských štátov. Vypočuli sme si spravodajkyňu pani Keller, tieňových spravodajcov. Vypočujeme si ich. Každý dostane maximálne jednu minútu. Možno, že položte otázky, ktoré vám, na ktoré vám môžu odpovedať tu prítomní, ktorí prednášali. Neviem, či bude aj druhé kolo otázok. Pripomínam vám, že druhý panel začne 10, 35 a musíme mať aj druhý panel, druhé kolo, ktoré je naplánované, lebo máme len do 12.30 e, toto, túto schôdzu, potom sú koordinátory, potom máme ďalej naplánované aktivity, takže poprosím vás, dodržujte časové limity pridelené na prejav. Pani Keller, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poďakovať veľmi srdečne zástupcom eh, inštitúcie pre dublinské nariadenie z rozličných členských štátov EÚ, ktorí prišli a súhlasili s týmto zložitým pravidlom, že budú hovoriť veľmi stručne a to nám umožnilo utvoriť si určitý celoeurópsky prierezový obraz o tom, ako to vyzerá v šiestich členských štátoch EÚ. Ja by som spomenula tri veci. Mnohí z vás hovorili o rôznom výklade konkrétneho článku e, dublinského nariadenia. Ako to urobiť? Čo navrhnúť, aby interpretácia bola podobnejšia, aby si boli interpretácia, výklady, ust, ustanovení bližšie v rôznych krajinách, aby skôr sme sa blížili k duchu nariadenia a nie k e, písmu nariadenia. Ďalšia vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, sú malolety bez sprievodu. Lehoty, ktoré ste spomínali, že je to zložité dokázať vek v rámci danej lehoty, ako rôzne sa vykladajú usmernenia a ustanovenia. Čo tu navrhnúť? Čo navrhujete, aby sme zabezpečili lep, lepšiu starostlivosť o maloletých bez prievodu. Naši nemeckí kolegovia hovorili o otázkach vonkajšej hranice EÚ, o tom, že nezákonne sa vstupuje do EÚ, iní hovorili o prevádzačoch. K tejto téme chcem povedať, ľudia, ktorí vstúpia do systému podľa dublinského nariadenia, aj keď sa nezaregistrovali úplne žiaducím spôsobom, ak ako navrhnúť e, ochranu vonkajších hraníc, ktorá by bola lepšia? Ako bojovať lepšie proti prevádzačom? Ďakujem, pani Keller. Naozaj ste boli príkladná, dodržali ste svoj pridelený rečnícky čas. Teraz pán Tobe ako prvý tenový správodajca. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým rečníkom za vaše rôzne príspevky. Nuž, je zrejme, že Dublin momentálne zatiaľ teda nefunguje. No a jeden jasný problém, ktorý tu máme, je ten, že je tu skutočne veľká miera sekundárnych pohybov. A mám jednu otázku. Zvyšok je totiž jasný. Asi sa dohodneme, zhodneme na tom, že je treba harmonizovať azylové systémy členských štátov a musíme to robiť čo najskôr. Ale mám otázku. Povedzme, že sa nám to podarí, že sa nám podarí harmonizovať azylové systémy. Myslíte si, že to bude stačiť? pokiaľ chceme zabrániť sekundárnym pohybom, alebo musíme zobrať do úvahy ešte aj potenciálne ďalšie kroky na európskej úrovni, aby sme zabránili týmto sekundárnym pohybom, tak aby nové dublinské nariadenie fungovalo. Ďakujem. Ďakujem, pán Tobe. To bolo tiež jasné. Teraz pán Bartolo, náš podpredseda. Prajem všetkým dobrý deň, dobrý deň, pán predseda. A ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. Vypočuli sme si pozorne všetkých a vidíme, že Dublin 3 nefunguje, alebo aspoň nefunguje dobre, pretože členské štáty sa dobre nekoordinujú, ani sa riadne, harmonizovanie a uniformne neuplatňuje dublinské nariadenie. Toto povedala Rada Európy pred pár týždňami, keď sme tam boli na návšteve s pani Keller Hovorilo sa o zlučovaní rodín, o otázkach malotých bez prievodu. No a boli tam ešte aj ďalšie aspekty, ktoré súvisia s komplexnosťou dublinského nariadenia. Článok 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje princíp solidarity a zdieľania zodpovednosti, takže by sme chceli skutočne prekonať tento princíp krajiny prvého vstupu, tak aby sa riadne mohlo uplatňovať nariadenie. No a Európsky parlament v predchádzajúcom parlamentnom období sformuloval návrh zlepšenia dublinského nariadenia tak, aby došlo k spravodlivému prerozdeľovaniu medzi všetkými členskými štátmi. No a keďže toto je naša spoločná vôľa, tak nerozumieme, prečo to rada nezobrala do úvahy a v podstate už dva roky máme hotový tento návrh a nič sa nedeje. Riešenie pre túto diskusiu by bolo také, že by sa schválilo to, čo parlament v minulom období navrhol, a síce, že by došlo k reforme dublinského nariadenia, aby sa prerozdeľovalo spravodlivo. Ďakujem. Teraz pán Karin. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj všetkým zástupcom národných inštitúcií za vaše svedectvá. Ako bolo povedané, vidíme, že skutočne Dublinské nariadenie zásadne zlyhalo, alebo Dublin 3. Otázka nedostatočnej solidarity pri prerozdeľovaní medzi členskými štátmi, čo sa týka napríklad maloletých bez prievodu. Pred pár týždňami sme sa stretli s gréckým ministrom, ktorý žiadal, európskych ministrov o vytvorení mechanizmu solidarity na prerozdelenie týchto malití bez prievodu a jediná krajina, ktorá zareagovala, bolo Portugalsko. Takže momentálne si kladieme mnohé otázky. 640 mladistvých od roku 2015 prišlo o život v Stredozemnom mori. Takže nezabúdajme ani na toho malého chlapca, ktorý e, zomrel v roku 2015 a vyplavil ho more na pláž a tá fotografia obletela svet. Čo sa týka otázky ilegálneho vstupu cez hranice, čo je za tým? Sú to prenasledované mm, osoby, ktoré nemajú legálne vízum. No je dôležité, na európskej úrovni sa nad tým všetkým znovu zamyslieť a postupovať v tejto reforme. Ďakujem. Teraz ste pani Tardín, Tardino na rade. Vy, prepačte, ja sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa, že som vám nedala slovo. Ďakujem. Takže, jedna vec, na ktorej sa asi všetci zhodneme, je to, že je treba zreformovať dublinský systém boli popísané rôzne ťažkosti, ehm, neflexibilnosť, byrokracia, rozdiely pri implementácii. No a ja by som chcela dodať, že v roku 2016 zo 700 tisíc e, žiadostí o azyl, tak len 30 bolo udelených na základe dublinského postupu. No a e, zlučovanie rodín je prezentované ako hlavné kritérium, ale nedarí sa to uplatňovať. Je tu nedostatočná flexibilita. A nedarí sa nám preverovať pôvod rôznych rodín, ich zloženie, takže je tu ďalej e, otázka prvého ilegálneho vstupu. No a hovorí sa o solidarite medzi členskými štátmi. Vidíme, že je tu veľký tlak na krajiny prvého vstupu. Takže ako by sme mohli uplatňovať solidaritu a zreformovať otázku e, zlučovania rodín správnym spôsobom. Ďakujem pani Ernst. Ďakujem. Takže od roku 2011 e, vidíme, že po arabskej jari bolo jasné, že Dublin absolútne zlyhal. Pani Malmström o tom hovorila. Ehm, hovorili sme o hroboch detí a e, bolo to hrozné. dobré, potom o 4 roky neskôr e, prišla migračná agenda s veľkým halo. No a potom komisia Ehm, po návrhu komisie prišiel skvelý návrh parlamentu, ktorý sme my dvojtretinovou väčšinou schválili. No a kolega už to povedal, my sme predložili návrhy. Ja som sa skutočne veľmi, ja by som bola veľmi rada, pokiaľ niekto z tých našich hostí, ktorí dnes hovorili, aby aspoň jednou vetou e, spomenuli niečo, čo by sa dalo ďalej robiť, ale to sa nestalo. Dobre, tak položím otázky, ktoré ma zaujímajú. Prerozdelenie. Mnohí ste povedali, že systém prerozdelenia by sa mal zmeniť, ale ako by malo prerozdelenie prebiehať? Aké existujú konkrétne návrhy v Španielsku, v Taliansku, alebo inde, v tých prvých krajinách prvého stupu, v Grécku, čo sa týka skutočného prerozdelenia, čo navrhujete? Druhá vec, máme tu rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré hovoria, že v mysle Dublinského nariadenia nemôže dochádzať e, k určitým postupom. E, napríklad e, z roku 2019 máme rozhodnutie, ktoré hovorí, že nesmie prebiehať postupom v zmysle Dublinského naredenia, ktoré boli nedôstojné a porušovali ľudské práva. Takže by ma zaujímalo, ehm, že keby sme vytvorili nejaký spravodlivý systém zodpovednosti, ako to povedal nemecký predstaviteľ, mali Ehm, by členské štáty tam mať tom určité slovo. Ako to vidíte napríklad s tým predskúmaním, o ktorom ste eh, hovorili, taký admissibility check, takže test prípustnosti? Chcem vám ešte raz pripomenúť, 10.35 začneme druhý panel, budeme troška meškať, ale nie veľmi dlho. Ešte sú tu dvaja poslanci, ktorí chcú položiť otázku. Môžete položiť len otázku maximum jedna minúta, pani Guillaume. Ďakujem. Keď že všetci chápu, že základný princíp, o ktorý sa opiera Dublin, vychádza z toho, že všetky azylové systémy v členských štátoch sú podobné. To je to východisko, na ktorom to stojí a od začiatku pôsobenia Dublinu je to tak. Potom sa hovorí o tom, že e, zásada krajiny prvého vstupu nefunguje a vidíme, že parlament dokázal nájsť iné riešenie, ktoré vychádza z inej zásady. A ja neviem, či hostia chcú odpovedať na všetky naše otázky a majú možnosť na ne odpovedať, ale ide o tú praktickú etapu, to znamená, ide o radu, kde sa členské štáty nedokážu dohodnúť na funkčnom nahradení tohto systému. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručná, hovorí pani Ferrara. Keď hovoríme o kritérii krajiny prvého vstupu, a to sa zdá, že je to kritérium, ktoré sa ako najčastejšie mm, opakuje a o ktoré sa opiera, tak ma predstavilo vystúpenie nemeckého predstaviteľa Dublinskej kancelárie, keď hovoril o tom, že by sme mali mať filtre na vonkajšej hranici aj vo vnútri, ktoré by zaručili spravodlivý vstup a tí, ktorí nesplňajú kritéria, by sa nemali dostať do EÚ. To je iné než ten text, ktorý zamietol Európsky parlament v roku 2017. V tom texte Európskeho parlamentu je určitá E, možnosť preskúmania, kde sa hovorí o tom, ako sa má posudzovať žiadosť a potom sa postupí do konania a následne krajina prvého vstupu rozhodne, či bude repatriovať tých, ktorým nepovolia vstup. Po druhé, e, e, tlmočníci sa stiažujú, že rečnička hovorí prirýchlo a ocenili by pomalšie hovorenie. Takže sekundárne pohyby, tam mám tiež svoje pochybnosti. Je to politická otázka alebo právna otázka? Talianské úrady správne poukázali na to, že, zás, že musí platiť zásada vzájomnej dôvery, ale tá chýba a rôzne úrady majú aj rôzny výklad. A preto sa pýtam, či je to či rozdielnosť výkladov je výkla, politická otázka alebo právna otázka. Takže je ten rôzny výklad právny problém? Ak áno, ako sa to dá odstrániť? A máme niečo také ako autentický výklad v talianskom práve. A keď sa e, niektoré pravidlá na európskej úrovni vykladajú rôzne, ako sa to dá riešiť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Zaznelo tu niekoľko otázok, vyjadrení. Keby ste sa, prosím, zamerali na to najdôležitejšie v svojich odpovediach. E, na tieto otázky v tomto prvom kole. Začneme s vami, pán Karavias. Dokážete to za minútu, pán Karavias, aby sme veľmi nemeškali v našom programe. Ďakujem veľmi pekne. Chcem reagovať na dve otázky veľmi stručne. Jedna sa týkala sekundárnych pohybov a druhá výkladových rozdielov. Pokiaľ ide o sekundárne pohyby, ak si uvedomíme, že sekundárne pohyby sa spájajú s nedostatkami dublinského nariadenia, tak riešenie by bola E, by bolo fungujúce dublinské nariadenie. A to by znamenalo, že to môže byť funkčné a odolné voči krízam, ak bude prvok spravodlivosti, férovosti. Ak bude takýto prvok, ktorý by stal v základoch reformy. Pokiaľ ide o výkladové rozdiely, sú tam určité aspekty, ktoré môžu súvisieť s výkladom, ale súčasne existujú základné zásady, ktoré musia byť v základe takéhoto výkladu, ako napríklad potreba ochrániť jednotu rodiny a to, že stále treba mať na pamäti aj najlepší záujem dieťaťa. To nás, k tomu nás zavezuje Charta základných práv EÚ. Takže mohla by sa zlepšiť jasnosť výkladu pre budúcu štruktúru nariadenia, ale pri implementovaní to musíme vždy robiť v súlade s viacerými základnými zásadami, ako tie, čo som spomenul, a musí to byť postavené aj na vzájomnej dôvere. Teraz sa dostávame na nemeckú stranu. Pán Lesser a, a pán Schimmel-Pfenning, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne. Harmonizácia azylových systémov stačí? To je moja otázka. My si myslíme, že harmonizácia je dôležitý cieľ, ale nie postačujúci. Nesmieme zabúdať aj na to, že musíme vytvoriť stimuly pre žiadateľov, ako aj pre členské štáty. Myslíme si, že odstránenie asymetrie medzi členskými štátmi je veľmi dôležité, pretože niektoré členské štáty sú preťažené touto nerovnováhou a to je príčina toho, že dochádza k mnohým stretom medzi členskými štátmi a nie k spolupráci. A keď odstraníme tieto asymetrie, získali by sme mnoho. Mnohé problémy, ktoré máme dnes, by sa sami od seba vyriešili aj v oblasti sekundárnej migrácie. Preto Nemecko v svojom vládnom postoji vytvorilo režim príslušnosti, ktorý sa vyjadruje E, na základe Európsk- e, vyjadrenia Európskeho parlamentu k Dublinu. My vítame túto myšlienku príslušnosti, s ktorou prišiel Európsky parlament. Taktiež si myslíme, že ak by sme mali takýto spravodlivý režim príslušnosti, tak by sme mohli stlmiť aj tie rozdiely vo výklade, pretože dnešný problém je v tom, že táto otázka, kto je príslušný, sa preberá vždy vtedy, keď členský štát má osobu, ktorá e, osobu, ktorú by chcel odovzdať do iného členského štátu. Ak by sme mali ale spravodlivý systém príslušnosti a na začiatku stanovili jasný systém určenia príslušnosti, tak e, že by sme napríklad mali možnosť riešenia pred európskymi súdmi a mali by sme rozhodnutie, ktoré, veľmi, ktoré platí stále a bolo by zavedené do Eurodaku a vždy by to bolo jasné, neboli by takéto rozdiely medzi členskými štátmi alebo takéto nejasnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Axelson a pani Liliblad. Ďakujem. Ja som si myslela, že by som sa vyjadrila k výkladu dublinského nariadenia, či je to právne alebo politické. V e, Švedsku je to právna otázka, u nás súdy vykladajú zákony a preto tam môžu byť tieto rozdiely. A vyvoláva to aj otázku toho, čo by priniesla harmonizácia systému Hovorím na základe skúseností, ktoré máme v našom Dublinskom úrade a môžem vám povedať, že áno, tie rôzne azylové systémy umožňujú takéto cestovanie ľudí po členských štátoch. To je tá, tá príčina. Takže harmonizácia systému by mala určite dopad na to, ako nariadenie funguje. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Boloky, nech sa páči. Prosím, pokiaľ by ste sa mohli vyjadriť k e, otázkam, ktoré tu boli položené, by som vám bol vďačný. Ďakujem. Myslím si, že áno, harmonizácia je potrebná, aby sme prekonali súčasnú situáciu. Na tom sa si všetci zhodneme. V našom prípade si myslím, že prekonať kritérium zodpovednosti štátu prvého vstupu vo všeobecnosti, tak ako to navrhuje Európsky parlament, tak takúto líniu by sme mohli prevziať, aby sme urobili štruktúrálnu reformu, aby ten systém bol účinnejší vzhľadom na teda nadchádzajúce roky, tak aby sa kríza mohla lepšie riadiť. Ďakujem. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Pani Spinelli teraz. Prepačte. E, sì, anche mh, nella mia opinione il primo ingresso dovrebbe essere... Ďakujem veľmi pekne. Chce, eh, eh, nemalo by platiť už možno kritérium krajiny prvého vstupu. Z technického hľadiska je to tak, že je to zásada, ktorá by sa mohla aktualizovať a posilniť vzájomnú dôvoru. Aj obratenie dôkazného bremena je možnosť. Napríklad ide o vysvetlenie rodinnej väzby, ak by bolo len e, použilo by sa len to, čo by hovorilo proti záujmu maloletého. Napríklad to by možno bolo riešenie, ktoré by sme boli pri jať. Ide o to, že harmonizácia systémov prijímania by, je to, čo, o čo by malo ísť, pretože tu sú tie rozdiely pri krajinách, ktoré e, sú najčastejšie cieľom. A ja viem, že sa to dá ťažko realizovať a ten systém pohnutok, ten systém stimulov by musel e, byť zaujímavý aj pre žiadateľov. Ďakujem vám všetkým za vašu spoluprácu, ďakujem vám za to, že ste naozaj spravili všetko, aby ste reagovali na otázky a môžeme ukončiť prvý panel. Ďakujeme e, aj za úsilie týchto piatich kancelárií, ktoré sa aktívne zúčastnili tejto diskusie. Bolo to skutočne E, dobré vysvetlenie a pomôcka pre prácu, ktorá nás čaká aby v náprave Dublinského dohovoru. A teraz prejdeme k druhému panelu hneď, pretože inak nedosiahneme, nesplníme náš časový limit. Takže ďakujem všetkým panelistom a prejdeme k druhému bloku. A ako som povedal, teraz sa budeme venovať prezentáciám expertov na európskej úrovni. Vítam medzi nami v tomto druhom paneli predstaviteľov, ktorí sú aktérmi a v analytickom posúdení implementácie Dublinského nariadenia v súčasnej podobe. Začneme s prezentáciou EPRS to je posúdenie dublinského nariadenia. Vystupovať bude pani Catherine Woolard a Stavros Georgopoulos. E, pripravili štúdiu k tejto problematike. Máte 10 minút na vystúpenie a prosím nezabúdajte, že sú tu aj ďalší panelisti troška meškáme, tak prosím, nezabudnite na to, aby sme dodržali náš časový rámec. E, takže máte slovo na 9 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ja uvediem zistenia, odporúčania výskumného materiálu, ktorý vyjde v piatok a chcem povedať, že to bude veľké prekvapenie, nebude v tomto, papier, v tomto dokumente veľké prekvapenie. Týka sa implementácie Dublinu 3 E, výskumná služba parlamentu zadala túto štúdiu. Vychádzame z AIDA databázy, kde sa hodnotia národné azylové systémy. Nie je to posúdenie zásad, na ktorých stojí Dublin, alebo posúdenie alternatív Dublinu. My sa pozeráme len na fungovanie Dublinu. Čo sme zistili? tak prvé zistenie je, že každé posúdenie musí byť veľmi kvalifikované a nestranné, pretože chýbajú informácie. Preto je to len čiastkové posúdenie. Vychádza to ale z fungovania Dublinu na žiadosti, dĺžka konania, počet neúspešných transferov, doba trvania, odvolania, situácia v zaisteniach. My riešime teda v našom zisťovaní aj tento nedostatok informácií. Pri implementácii Dublinu 3 sme použili nástroje Európskej komisie, kde sa týka efektívnosť, koherentnosť, pridaná hodnota EÚ a podobne. To je to, čo používa komisia pri hodnotení. Pri efektívnosti Dublinu 3, tak štúdia ukázala, že Dublin 3 nie je účinná legislatíva nesplňa svoj vlastný cieľ, nedosahuje ho. Prvým cieľom je rýchly prístup do kona- ku konaniu. A ako sme počuli od predchádzajúcich rečníkov, najmä od Čaza, nie je to realita, nie je to, čo sa darí. Druhým hlavným cieľom je ukončiť viacnásobné žiadosti, ale to, čo štúdia ukázala, je, že jav viacnásobných žiadostí pokračuje. A to je hlavne preto, že Dublin nerieši dôvody, sekundárnych pohybov. Ten, tá zásada bezstretnosti v Dubline, ako aj z návrhu z roku 2016, odstránila dôvody, prečo sa ľudia stiahujú, napríklad, ja neviem, zlé podmienky alebo snaha o zlučenie rodiny. Po tretie, hierarchia kritérií ustanovených v Dubline 3 sa nerešpektuje v plnej miere. Štúdia ukázala, že veľmi často sa prechádza k zásade krajiny prvého vstupu, to je väčšinou to default, defaultné riešenie. Druhé posúdenie je hospodárnosť. Dublin 3 sa neukazuje ekonomicky účinný. Náklady sú vysoké a pravdepodobne neúmerné, keď ide o hlavné ciele, ktoré sa mali dosiahnuť finančné náklady sa ťažko odhadujú. Ide najmenej o miliardu eur za rok, za rok keď presné údaje chýbajú. Veľa sa investuje do transferov, ktoré sa nevykonajú použitím systému, to je, e, používateľia systému Nemecko a Francúzsko. Žiadosti nevyústia do transferu. Dublin tiež zoskupuje neefektívne ľudí a vysiela ich neefektívne rôznymi smermi. A humanné náklady systému sú značné. Ľudia sú v neistote, možno transferovaní, veľmi často sú zaisťovaní. Pokiaľ ide o relevantnosť, to je tretie kritérium lepšej regulácie, Cieľ Dublinu 3 je relevantný, ciele sú relevantné, nechýba, e, chyb, nemáme centralizovaný systém razilového rozhodovania, spoločný systém, tak musíme mať legislatívu, ktorá alokuje zodpovednosť konkrétnemu štátu, ktorý funguje v tomto centrálnom systéme, ale dôkazy štúdie, ako aj ďalšie štúdie ukazujú, že relevantnosť Dublinu 3 v jeho súčasnej podobe je niečo, o čom, o čom môžeme pochybovať. Štvrté kritérium posúdenia je koherentnosť Koherentnosť Dublinu 3 je slabá, a to trojako. Poprvé, vnútorná koherentnosť je nedostatočná v dôsledku rôzneho výkladu hierar jednotlivých vecí v členských štátoch. Po druhé, koherentnosť nariadenia e, v súlad s e, základnými právami je slabá. Súvisí to aj s vypracovaním a implementáciou nariadenia. Po tretie, koherentnosť s ďalším aký v oblasti azylu je tiež nedokonalá a to vyplýva hlavne z rozdielov znení a v, z výkladu Dublinu a, azyl, a smernice o azylového, azylovom konaní. Konečné, konečné kritérium pridaná európska hodnota. Tá pridaná hodnota európskeho práva v tejto oblasti je jasná. <clears throat> Potrebujeme štandardizované kritériá zodpovednosti a súvisiace dôkazné požiadavky, keď, budeme mať, e, keď máme spoločný systém bez centralizovaného rozhodovania. Keď máme EÚ príslušnosť a legislatívu, tak EÚ pridáva hodnotu, pretože podporuje implementáciu. Napriek tomu nedostatky v konštrukcii a implementácii Dublinu vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o pridanú hodnotu Dublinu 3 v súčasnej podobe. Dovolte, aby som na záver prišla s odporúčaniami, ktoré sme vypracovali na základe štúdie. Podrobne ich uvidíte v piatok, keď štúdiu zverejníme. Po prvom rade by sme povedali, že nedostatky sú aj v samotnej štruktúre aj implementácii nariadenia. Preto to nie je len otázka jednoducho lepšej implementácie, to je to posúdenie, ktoré by vychádzalo z hodnotenia lepšej regulácie. Tu je totiž už samotné problematické problematicky, samotné znenie nariadenia. Je tam veľký priestor na politické rozhodnutia členských štátov a to je prekvapujúce v nariadení, pretože nariadenie je právny nástroj, ktorý by mal zabrániť takýmto problémom sú, je tu viacero problematických možností voľby politiky pri implementácii to je motivované snahou minimalizovať zodpovednosť, čo je situácia, ktorú veľmi dobre opísala Šazan v úvode a potom je sú tu veci, ktoré sa týkajú len čistej implementácie prax, nedostatok zdrojov, takže odporúčania musia riešiť aj samotnú štruktúru nariadenia a jeho implementáciu. Pokiaľ ide o lepšiu účinnosť a harmonizáciu, odporúčame rešpektovanie hierarchii, priorita e, zjednoteniu rodiny, lepšia prax, pokiaľ ide o dôkazy, väčšie využívanie článku 6D o závislých osobách, väčšie využívanie 17 to sú tie diskrečné doložky v rodinných prípadoch alebo v širších rodinných prípadoch, minimalizovanie zamerania na transfery, ktoré vyžiadajú z požiadavky prijatia, najmä ak ide o určité veci, ktoré sa týkajú nedostatočných podmienok v krajine, kde sa žiada, do ktorej sa žiada transfer. Tu známe, by sme žiadali politiky, ktoré by uplatňovali E, tieto útvary Dublinu a nežiadali by transfery, lebo by znamenali porušenie ľudských práv pri efektívnosti, lepšie hlásenie a vyplnenie informačných nedostatkov. Priorita e, napríklad usmerňovaniu komisiou. Pokiaľ ide o ľudské práva a ich dodržiavanie, tak tu by som povedala, že v Dubline máme e, sloveso, ktoré sa používa Máme dublinovať a da, teda dublinovať a Dublin, ktorí prevzali mnohé jazyky v Európskej únie, ale nie je to veľmi dobré, je to problematické využívanie jazyka. Takže aby sme e, sa vyhli týchto nežiaducich transferov, musíme sa obrátiť na európske súdy, aby sa pozastavili transfery, lebo netreba ukazovať systémové deficity. Čo sa týka právo na rodinný život, najlepší záujem dieťaťa, právo na informácie pre žiadateľa, ktoré chýbajú, minimalizácia použitia zadržiavacích e, opatrení. To všetko sa v Dubline vyskytuje, ale musí sa dodržovať aj charta ľudských práv. Vyhodnotenie musí zahrnúť všetkých aktérov, aj tých, ktorí sú, najmä tých, čo sú priamo E, zainteresovaní. Článok 17, 1 a 2 sa týka e, humanitárnych dôvodov a ľudských práv pre ľudí, ktorí sú v pohybe, vrátane rodinných jednotiek alebo tých, čo chcú e, žiadať o prácu. Sú tu práva na mobilitu a toto všetko treba znova vyriešiť. Odporúčania, čo sa týkajú solidarity, využitie článku 33 v situáciách, ktoré sú výzvami, Členské štáty a komisia skôr než, skôr než robiť paniku a využívať to v politike, e, využívať praktické kroky. Článok 17 je to mechanizmus e, rozdelenia si žiadateľov a solidarity, na ten sa treba opierať, pretože každý systém sa musí opierať o zdieľanie zodpovednosti, o solidaritu. Táto reforma musí vyplývať z podobných princípov a keď kritizujeme Dublinské nariadenie 3, vieme, že reforma je zložitá, ale zároveň nesmieme tolerovať e, zlú legislatívu navždy. To je tiež problematické, ak už nesedí táto legislatíva. Čo sa týka právneho rámca, odporúčame súlad s ľudskými právami, súlad s humanitárnymi nárokmi pre Dublinské nariadenie a tak by sa z Dublinu 3 mohlo stať, mohla stať lepšia právna norma, ak sa toto všetko zohľadní. Ďakujem pekne. Viem, že to nebolo ľahké pre predchádzajúcich panelistov. Ani pre vás to nebude ľahké dodržať rečnícky čas. Pokúste sa váš príspevok zostručniť tak, aby ste využili 9 až 10 maximálne minút. Alexander Deschalus, neviem, či som to dobre vyslovil, eh, hovorí predsedajúci, ktorý je policajtom z je to vysoký predstaviteľ pre utečencov v EÚ z, z OSN sídli v Belgicku a v Luxembursku, Írsku a v Holandsku táto inštitúcia. Nech sa páči, máte slovo, pán de Šalu. My sme Organizácia pre utečencov OSN. Ďakujeme výboru LIBE, že nás pozvali na dnešnú schôdzu. Ešte som si neprečítal správu, predmetnú správu, o ktorej tu hovoríme, ale vypočul som si všetko, čo tu odznelo. Mnohé zistenia z praxe sú také isté, ako my v OSN sme v, spozorovali. V miestnosti máte kopie dokumentov, ak si chcete podrobnejšie naštudovať problematiku. Najprv by som chcel prejsť kľúčovými zisteniami a potom by som sa rád s vami podelil o naše odporúčania a takisto by som vás e, upriamil vašu pozornosť na iné dokumenty, ktoré sú užitočné v tejto veci. Osobné pohovory. Aké sú tu výzvy, aké sú tu problémy, ktoré boli identifikované v štúdii? Žiaľ, nemáme dostatok kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí by viedli tieto rozhovory. Nemáme dostatok zdrojov, dostatok ľudí. Národné inštitúcie bojujú s týmto tiež a doplnkové služby, ako je tlmočenie a podobné, často chýbajú. Ďalej, problém je tlak, časový tlak, časové lehoty príliš krátke, ktoré vytvárajú e, problémy pre úradníkov, ktorí si musia vyjasniť veci. Informačné materiály sú dosť zložito napísané, niekedy žiadatelia im neporozumejú, pretože sú tak napísané zložitým jazykom. Mali by byť zjednodušené. Treba sa zamerať nie iba na zhromažďovanie dôkazov a dokladov. Tieto informácie často sa nehľadajú proaktívne, čo sa týka procedurálnych zábezpiek pre deti. Všeobecné výzvy sú e, neuniformita, nejednotnosť v postupu, nemáme jednotné úsmernenia pri školeniach v postupoch, ktoré sú pre deti s ich najlepším záujmom na mysli. A ďalej ustanovenia, ktoré nie sú konzistentné, takisto prístupy, ktoré nie sú konzistentné s tým, ako má sa k dieťaťu pristupovať e, v, na členských štátoch EÚ, pretože dieťa má mať poručníka prideleného. Má sa spolupracovať medzi členskými štátmi EÚ e, lepším spôsobom ako doteraz. Tieto odporúčania sú možné aj na základe súčasných právnych noriem, teda aj Dublinského nariadenia 3, ale je to zložitejšie. Čo sa týka e, zjednotnenia rodín a súvisiacich právnych predpisov, toto je výzva, pretože nie je vždy ľahké vystopovať rodinu, ak je rozptýlená po viacerých členských štátoch EÚ, čo sa týka e, dospelých, ktorí žiadajú o zjednotenie rodín. Ďalej, potre... dôkazné bremeno je príliš ťažké, kladené na plecia e, zúčastnených, takže nie je preto možné často zjednotiť familu, fa, rodiny. Takisto postupy, e, do ktorých sú zahrnuté deti aj dospelí, je to zložité sklbiť Mali by sme sa viac sústrediť na zjednotenie lodi, rodín a menej na právnické otázky, kritéria, zložitý právnický jazyk, napríklad článok 16, ktorý obsahuje tzv. dependency clause. Naša štúdia zistila aj to, že celkový prístup je skôr reštriktívny v praxi, že nemajú ľudia pracujúci v inštitúciách dostatok úsmernení a že podmienky pre proces žiada, žiadosti o azyl sa veľmi líšia. Takisto v rôznych členských štátoch žiadajú rôzne doklady, rôzne dôkazy. A teraz e, pristúpime k samotným odporúčaniam, ktoré sa našli v našej štúdii OSN. Nariadenie mm, Dublin 3 má potenciál, ale treba ho zreformovať. E, toto nariadenie pomáha pri zjednocovaní rodín v EÚ už teraz, ale sa musia prideliť dostatočné finančné prostriedky aj podpora pre úradníkov pre, v EASO. Táto štúdia ukazuje, kde sú medzery v praxi a ne, e, to, že systém nie je formalizovaný, nie je zjednotený. Je to potom komplikované aj pre členské štáty, aj pre žiadateľov. O azyl neveria si navzájom, takže treba zvýšiť mieru dôverovania si v systéme. To sa potom negatívne prejavuje v tom, že žiadatelia sú odmietaní a jednoducho sú ponechaní sami na seba, pretože nepredložili nejaký doklad a dôvera neexistuje. E, dôra sa kladie na proaktívne vyhľadávanie dôkazov a rodinných zväzkov, aby bolo naozaj zjednotenie rodín úspešne dovršené. To, čo predpokladá Dublinské nariadenie, môže dokonca viesť k tomu, že sa zabraní zjednoteniu rodiny, preto treba e, aktualizovať, novelizovať určité veci. Pretože dokonca systém nemusí fungovať optimálnym spôsobom teraz. Treba rozšíriť definíciu rodiny, aby bolo možné e, rodinu naozaj zjednotiť. Rodiny, ktoré sú separované, oddelené, členské štáty v tomto prípade by mali využiť svoje práva, aby zabezpečili zjednotenie rodiny, zároveň aby boli v súlade s základnými ľudskými právami. Včasné poskytnutie informácií, efektívne využitie osobných pohovorov a proaktívne zhromažďovanie informácií, ktoré sú relevantné pre určenie, ktorý členský štát je zodpovedný za čo, preskúmanie žiadosti o, o azyl a ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k fungovaniu dublinského nariadenia, sú všetko žiaduce. Treba na to finančné zdroje a dlhodobo zabezpečiť, aby to, čo sa deje v praxi, bolo v súlade s dublinským nariadením. Preto odporúčame, aby sa informácie pre žiadateľov podávali čím skôr v procese, ešte predtým možno, ako sa podá žiadosť o azyl, aby sa podali informácie ďalej. Čo sa týka vysielajúcej krajiny a príjmacej krajiny, tam musia byť pevnejšie zväzky, lepšie to musí hladšie fungovať medzi nimi, aby sa zabezpečilo fungovanie Dublinského nariadenia 3. Majú byť prítomní, vyslaní úradníci z jedného členského štátu do druhého, aby sa dalo tak hladšie pracovať. Máme E, identifikačný mechanizmus vypracovať, aby sa dali identifikovať žiadatelia a týmto sa majú poskytnúť informácie tým najefektívnejším možným spôsobom. Treba právnu pomoc pre žiadateľov vo všetkých fázach procesu, vo všetkých fázach postupu, aby mali žiadatelia e, k dispozícii porozumenie systému, v ktorom sa nachádzajú potrebné doklady a dôkazy, ktoré treba predložiť, aby sa zjednotila rodina. O tomto musia byť informovaní žiadatelia tak, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia zjednoteniu rodín. E, dôkazy, ktoré sa žiadajú, by mali byť v rozumnej miere e, splniteľné, rozumné a deti, ktoré sú v postupe a trvá to príliš dlho bez podpory, to naozaj nie je žiaduce a preto prípady, ktoré sa týkajú detí, a zjednotenia rodiny s deťmi by mali e, byť prioritné. Treba nastaviť náležité mechanizmy, aby sa zabezpečila spolupráca pri vykonávaní najlepšieho záujmu dieťaťa a aby sa vystopovali členovia rodiny dieťaťa. Toto by mohlo znížiť e, nepríjemné veci, ktoré sa týkajú e, rodín nezjednotených a to čo najskôr. E, treba konať v prípade maloletých bez sprievodu. Treba im prideliť poručníka, ktorý musí byť prítomný vo všetkých fázach, ktorý zabezpečí, že dieťa sa rešpektuje, že sú rešpektované ľudské práva. Toľko z mojej strany. Ešte spomeniem možno jednu vec. Máme aj odporúčania, čo sa e, v súvislosti s novým paktom, ktorý sme publikovali v januári tohto roka. Máte ho tiež k dispozícii medzi e, materiálmi v miestnosti, ktoré sú, k vám dos- sú vám dostupné v papierovej forme, ale sú aj na internete. Na sociálnych sieťach ste vítaní si ho pozrieť. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. To bolo naozaj, to bola nálož, čo sme si vypočuli. E, všetky tieto záležitosti sú dôležité a rešpektujeme, vážime si váš príspevok s toľkou informovanosťou. Pozvaní panelisti musia dodržiavať rečnícky čas. Poprosíme vás pani Joana Darmanin, ktorá zastupujete azylovú jednotku v generálnom riaditeľstve HOME v Európskej komisii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pani Keller, ktorá zorganizovala to, tento zaujímavý, e, zaujímavú schôdzu. Ďakujem vám, pán predseda, za to, že táto schôdza vychádza aj vo, z vyhodnotenia, ktoré vykonala komisia v roku 2017, takisto v roku 2017. 16 sa vykonalo vyhodnotenie e, Dublinského nariadenia. Bohužiaľ e, sa nezhodla, nezhodli sa európske inštitúcie na reforme. Máme tu dva hlavné piliery. Máme tu správu veci verejných, to je jeden pilier. A potom tu máme záležitosti, ktoré sa týkajú fungovania súčasného nariadenia ktoré práve vychádza zo spomínaného vyhodnotenia, z aktualizovania a zo štatistík v Európskej komisii. Keď e, sa budem venovať článku 36, tam práve vidím pilier správy veci verejných. Tam máme tie administratívne záležitosti, ktoré musia členské štáty si vysporiadať, aby dublinské nariadenie dobre fungovalo. Príjmajúci štát aj vysielajúci štát. Napríklad, čo boli spomenuté, e, vyslané, vyslaní styční dôstojníci z jednej inštitúcie do druhej krajiny, ktorí by e, zabezpečovali, komunikovali a takisto by v tom mala istý zástoj Európska komisia. Od roku 2016 sme založili, alebo videli sme, že 5 rôznych administratívnych zlepšení sa aplikovalo iba v rámci Dublinského nariadenia. Ďalej článok 48 Dublinského nariadenia. Tento zohráva úlohu pri príjmaní e, nariadenia 118 ktorá novelizovala ďalšie nariadenie, ktoré bolo implementujúcim nariadením a komisia takisto e, e, zorganizovala tzv. kontaktný výbor, to je skupina odborníkov, ktorí riešia právne otázky, interpretáciu a aplikáciu dublinského AKI, najmä keď ide o rôzne názory členských štátov na to, čo vyriešil Európsky súd pre ľudské práva, práva Európsky súdny dvor. Tento výbor expertov od roku 2016 ročne e, zasada 12 krát a cieľom je vyriešiť rozličné interpretácie a ponúknuť riešenia. Aby som vám poskytla príklad, ako fungujú títo experti a ako lepšie fungovať napríklad pri výmenách medzi členskými štátmi a dokladmi, ktoré sa predkladajú. Kontaktný výbor riešil situáciu, kedy tá istá osoba žiadala o azyl vo viacerých členských štátoch EÚ. Napríklad v jednom členskom štáte požiadali o azyl, presunuli sa a požiadali zasa o azyl v tomto ďalšom členskom štáte. Takéto problémy E, sa riešili. Ďalej sa riešil problém zjednotenia rodín, to, že majú deti zastúpenie právneho zastupcu, opatrovníka prideleného poručníka. Ďalej, nariadenie Dublin 3 má článok 27, ktorý hovorí o zmierovacom konaní, o postupe zmierovania pri sporoch, ktoré vzniknú medzi štátmi pri uplatňovaní dublinského nariadenia v praxi. Na žiadosť jedného členského štátu sa môže rozbehnúť takýto spor, ak súhlasí druhý členský štát s týmto riešením kontakt, cez kontaktný výbor. Nikdy sa nevyužila takáto možnosť, hlavne kvôli faktu, že sa členské štáty zvyknú dohodnúť neformálne, vydiskutovať si veci a nebola ochota na strane členských štátov EÚ, ktoré neboli priamými aktérmi, aby sa rozbehol takýto proces. E, inštitúcia EASO zohrala dôležitú úlohu, najmä čo sa týka správy veci verejných a konkrétne dublinského systému a i jeho novelizácie, aktualizácie a presadzovania v praxi. Vytvorila sa sieť jednotiek, ktoré sa zaoberajú dublinským nariadením, tzv. dublinská platforma, ktorá sa odštartovala v novembri 2016 a to umožňuje členom tejto siete priame komunikovanie a zdieľanie e, expertíz a informácií. Niektoré problémy pri presadzovaní Dublinského nariadenia v praxi. Vypočuli sme si tu rečníkov, ktorí hovorili o problémoch pri architektúre, Dublinského nariadenia o praktických problémoch. E, vy iste máte svoje vlastné vyhodnotenia, ale ja mám tiež isté štatistiky, ktoré sa týkajú procedurálnych problémov. A v rámci Dublinského nariadenia ich nachádzame niekoľko, najmä čo sa týka toho, kto má prevziať zodpovednosť a kto má riešiť žiadosti. Napríklad, čo sa týka celkového počtu schválených žiadostí. Ehm, tam sme videli nárast z 28 tisíc roku 2012 na viac než 94 tisíc v roku 2018. Keď sa pozrieme na, vlastné, na vlastný počet transferov, ktoré boli vykonané, tak vidíme, že v roku 2012 ich bolo dohromady asi 9 tisíc, a vyšplhalo sa to do roku 2018 na takmer 25 tisíc. Keď sa pozrieme na pomer súčasne vykonaných transferov eh, a žiadostí, tak vidíme, že tam sú veľké rozdiely v jednotlivých rokoch, ale nikdy sa to nedostalo nad 35 od roku 2012 a v roku 2015 to bolo len 20 Napríklad v roku 2018 to bolo 26 Ale musím zdôrazniť jednu vec. Myslím si, že už to povedali aj, podalej aj zasudca EKRE. Žiadosť súvisí s konkrétnym spisom. No a keďže počet žiadostí nekorešponduje s takým istým číslom ľudí, pretože jedna osoba sa môže, si môže zažiadať viackrát vo viacerých členských štátoch, tak potom e, je len jeden úspešný transfer a štatistiky v podstate neodzrkadľujú, koľko e, viacnásobných žiadostí e, prináleží k jednému vlastnému transferu. Myslím si, o tomto už hovorili niektorí predrečníci tiež dnes. Druhá vec ktorá už tu bola zdôraznená, podiel medzi take charge, teda ujať odpovednosti a take back, teda opak, tak sú tu určité problémy v rámci súčasného dublinského postupu. Sú tam taktiež rôzne korektúry, ktoré boli vykonávané. No a čo sa týka počtu e, tých žiadostí prevziať si naspäť vzrástol na 65 v roku 2018, 12 tisíc v roku 2012. No a čo sa týka ujatia zodpovednosti, tam v roku 2012 ich bolo asi 7 tisíc a potom v roku 2018 asi 30 tisíc. Čo sa týka podielu, tak vidíme, že e, tie prvé žiadosti predstavovali, lebo ten prvý typ žiadosti predstavoval asi 3 štvrte, alebo tri štvrte, e, tri štvrtiny e, všetkých postupov. A okrem toho, myslím, že to spomenul aj zastupcovia členských štátov, tieto dva postupy zahrňajú určité časové obmedzenia, ktoré treba rešpektovať, napríklad na zareagovanie na žiadosť a taktiež vykonanie transferu. Pokiaľ sa nerešpektujú tieto lehoty, tak zodpovednosť sa preniesie na plecia členského šatu, ktorý si včas nesplnil svoje povinnosti. Tieto pravidlá spôsobujú, že tento postup je komplexný a že je diskutabilný a často sa tým podkopáva právna istota a účinnosť systému a vedie to k vytváraniu prostredia, ktoré nahráva sekundárnym pohybom. O tomto už sme viackrát hovorili v tomto kontexte. Čo sa týka implementácie transferov, tak naše vyhodnotenie ukázalo a myslím, že aj viacerí rečníci to už dnes povedali, že časový rámec pre implementáciu transferov je, sa rôzni. To sú to 3 dní až 6 mesiacov. V niektorých členských štátoch majú problémy rešpekto- s rešpektovaním časového obmedzenia. No a čo sa týka vyhodnotenia, tak sme videli, že 20 členských štátov vyhlásilo, že e, odchod e, o žiadateľov v rámci prvých 18 mesiacov toto bol jeden z hlavných problémov. Myslím, že toto hovoril zastupca Nemecka. Takže toto boli aktuálne situácie a štatistický výhľad na implementáciu dublinského nariadenia. Nuž, je jasné, že čo sa týka otázky kritérií, na základe ktorých sa určuje zodpovedný členský štát, tak vidíme, že tieto kritériá sa najčastejšie uplatňujú v prípade teda pobytu a transferu sú tam samozrejme neprimerne zaťažené členské štáty prvého vstupu, teda na externej hranici EÚ. A často sa tým nevnímajú otlačky prstov týmto osobám a potom to prispieva k sekundárnym obchodom. Ďalej, tu boli určité dôvody, ktoré viedli eh, k nedostatočnému využívaniu eh, kritérií zlučovania rodiny. O tom ti už predričníci hovorili. Dobre, to je všetko. Ďakujem, ďakujem, hovorí pán predseda, keďže tu máme ešte ďalšieho panelistu, pána Vorda Lutana, ktorý zastupuje EASO, Európsku kanceláriu alebo agen- kanceláriu pre Eh, podporu azylu, 10 minút, zvládnete to, áno. Ďakujem, ďakujem aj pani spravodajkyni Keller za pozvanie. Chcela by som predstaviť, ako my robíme, v podstate podporujeme implementáciu Dublinského nariadenia prostredníctvom praktických aktivít a školení. Uh, vychádzajú z našho zakladajúceho nariadenia. Našou úlohou je podporovať e, európsky azylový e, systém, e, operatívne podporovať členské štáty, ktoré čelia určitému tlaku, taktiež koordinovať. No už a toto sme robili, keď sme pracovali aj na Dubline, konkrétnejšie. Máme sieť dublinských jednotiek, ktorú využívame, aby sa podporovala podporovala, eh, harmoniz- podporovala harmonizované implatňovanie Dublinského nariadenia. Máme 27 členských štátov plus eh, Norsko, eh, Šve- Švajčiarsko a Liechtensteinsko, ktoré spolupracujú v tejto oblasti. Vymeniame si informácie o verejnú prax medzi národnými dublinskými jednotkami a taktiež krajinami EU+, teda tými tromi menovanými. Týmto sa v podstate podporuje vzájomná dôvera, ako už dnes bolo povedané. Aktivity našej siete obsahujú napríklad stretnutia e, riadiacich jednotiek. Dvakrát za rok sa stretávame, diskutujeme o praktických aspektoch, ale máme aj stretnutia tematických e, expertov v rámci našej siete na rôzne témy, ako napríklad deti v mysle Dublinského nariadenia. Tam prebehajú skutočne obšírne diskusie o tom, ako členské štáty môžu tlmiť negatívne dôsledky. Taktiež prispievame k vyvíjaniu praktických nástrojov. Nedávno sme mali, taktiež sme vydali praktickú príručku EASU, EASO, ktorá vychádzala aj z osobných svedectiev a rozhovorov. Publikovali sme to v septembri 2019. Taktiež máme Dublinský výmenný program pre úradníkov. Taktiež pracujeme na zájomné dôvere. Toto umožňuje expertom na Dublin z rôznych členských štátov navštíviť dublinské jednotky v iných členských štátoch a vymeneme si názory, vzájomne sa od seba učíme a potom môžeme napríklad aj spochybňovať postupy, ktoré sme používali doteraz. Taktiež som hovoril o praktické príručke, čo sa týka implementácie Dublinu 3 v súvislosti s e, deťmi. O tom hovorili už aj predrečníci. Pokiaľ máte záujem, tak je to na našej webovej stránke. Táto praktická príručka Hľadom implementácie nariadenia Dublin 3 bola spísaná členskými štátmi v rámci pracovnej skupiny, ale obdržali sme vstup aj od referenčnej skupiny, kde boli zastúpené EKRE a taktiež oddelenia komisia. Cieľom tejto príručky je podpora každodennej práce dublinských jednotiek e, v súvislosti s dublinským postupom. Vyhodnocujú sa tam dôkazy, zlepšuje sa systém rozhovorov, taktiež je tam e, zoznam overovaných kritérií, informácie, ktoré musia byť poskytované žiadateľom v zmysle dublinského nariadenia, taktiež je tam osobný rozhovor so žiadateľom, toto je súčasť dublinského postupu. No a už viackrát tu dnes zaznelo, že je treba vyhodnotiť dôkazy. Toto je jeden zo zásadných aspektov. No a taktiež e, na toto sa zameriava táto praktická príručka. Ďalej, školenia ohľadom dublinského nariadenia, špecifickejšie. Mali sme e, tu školenia pre osoby, ktoré sa zaoberajú s písmi v zmysle dublinského postupu. Tí potom môžu školiť ďalších. Máme tu školenie ohľadom identifikácie potenciálnych dublinských prípadov. Spolupracujeme s príslušnými úradníkmi. Zistujeme, ako konkrétne sa už v ranej fáze dá identifikovať potenciálny dublinský prípad, tak aby tieto prípady potom v rámci Dublinského nariadenia mohli byť posunuté do ďalšej fáze, napríklad zlučovania rodiny. No a taktiež sa tam učí, ako viesť teraz spravodlivý dublinský postup. Ďalej. Ponúkame aj operatívnu podporu štyrom členským štátom Grécku, Taliansku, Malte a Cypru. A v kontexte tejto operatívnej podpory pracujeme aj na Dubline. Takže Spolupracovali sme úzko aj s dublinskými jednotkami a riadíme postupy žiadostí v rámci dublinského nariadenia, taktiež nadväzné kroky a taktiež podporujeme štandardizáciu riadenia prípadov e, v rámci dublinských postupov a taktiež je tam otázka e, riadenia kvality. A poskytujeme informácie žiadateľom tak aby načas boli identifikované e, prípady, ktoré budú prebiehať v rámci dublinského postupu, boli postúpené potom aj dublinským jednotkám. A taktiež spolupracujeme teda s Atenami. Na Malte a na Cypre sme nedávno tam pomáhali budovať kapacity, vysali sme tam dublických expertov, poskytli sme im aj technickú podporu. Dobre, to bude všetko z mojej strany, stihol som to. Ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť predstaviť tu naše aktivity a operatívnu podporu, aby sme takto prispievali k implementácii dublinského nariadenia a k harmonizácii praxe v celej EÚ. Ďakujem teraz rovno k ďalšej panelistke, pani Karen Metz, ktorá zastupuje Save the Children. Takže 10 minút maximálne. Ďakujem vám. Počkajte ešte pár minút. Už to skoro máme. Som veľmi rada, že veľa ľudí tu hovorilo o právach detí, právach detí bez prievodu, napriek tomu, že možno vás už z toho trochu boli hlava. Taktiež som si rada prečítala Dublin 3 a zistila som, že koľko je tam záruk pre deti. Záruky, za ktoré tento parlament tvrdo bojoval. Dúfam, že nadiaľ budete za ne tvrdo bojovať. Takže dám vám trochu taký prehľad asi tretina žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do Európy, sú deti. Medzi rokmi 2015-2019 asi 225 tisíc eh, malých bez prievodu, ktorí žiadali o azyl, prišlo do Európy. No a v roku 2014 až 2017 sa stratilo asi 30 tisíc detí migrantov. Toto sú skôr také indikatívne čísla, keďže je ťažké zbierať údaje, závisí od toho, kde sa zbierajú údaje alebo kto ich zbiera. Je to celé také rozdrobené, no ale vidíme tu, že je to veľký pomer detí, ktoré sa stratia. A ja chcem využiť našu prácu v teréne, aby som vám vysvetlila, prečo to je, ako to je, ako to súvisí s Dublinom. Save the Children pracuje na hraniciach v Taliansku, v Španielsku, v Bosne a Hercegovine, v Srbsku, kde sú deti e, vytláčané naspäť za hranice taktiež sme spolupracovali s ľuďmi, ktorí e, hostili alebo, to, alebo s krajinami, ktoré príjmali mnohých migrantov, ako napríklad Švedsko alebo Nemecko. No a teraz si to celé prejdeme. Mnohí hovorili o zlučovaní rodín, ale ja budem hovoriť, čo príde pred zlučením rodín. Takže prvá osoba, s ktorou sa dieťa dostane do kontaktu, to je pohraničník. Chcem to povedať, chcem to zopakovať, pretože pohraničník hrá dôležitú úlohu pri ochrane detí. Napríklad v Taliansku vidíme, že nigerské dievčatá prichádzajú do Talianska a povedia pohraničníkom, že majú viac než 18 rokov, lebo toto im povedali prevádzači a potom sú nesprávne zaregistrované ako dospelí a potom sú, sa s nimi obchoduje a stanú sa z nich prostitútky. Rovnako tak Eritrejčania povedia, že sú dospelí, potom idú ďalej, idú do Holandska, no a tam jasne je vidieť, že sú mladiství a už nemôže byť súdení, keďže sú eh, de- pardon, nemôžu byť súdení ako deti, sú považované za mm, plnoletých, takže toto im spôsobuje problémy. Taktiež mnoho ľudí prichádza do Chorvátska, nemajú príležitosť sa zaregistrovať, no a toto v podstate tlačí deti do rúk prevádzačov. Chcem teda zdôrazniť dôležitosť eh, úlohy pohraničníkov po príchode migrantov. Takže pokiaľ chceme zabrániť e, sekundárnym pohybom, tak tu máme mobilné jednotky, spolupracujeme e, s deťmi, policia, ktorá e, teda pôsobí na hraniciach. My sa o tieto deti staráme, aj o zraniteľné osoby, vysvetlíme im, čo sa deje, vysvetlíme im, že sa môžu uchádzať o azyl, vysvetlíme, aké majú práva. No a zatiaľ to prebiehalo celkom dobre, získali sme si vždy ich dôveru a zabránili sme tak sekundárnemu pohybu. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá pre ochranu detí, a kde si myslím, že ešte sa o tom dostatočne nehovorilo, to je otázka opatrovníctva. Toto taktiež pokrýva dublinské nariadenie. No a vedeli sme, že čo týka opatrovníctva, tu bolo určité zlepšenie. Napríklad v Taliansku je orgán, ktorý chráni malo tých bez prievodu. Už bolo venovaných viac než 3000 opatrovníkov, taktiež v Grécku majú rámec pre opatrovníctvo, ale naďalej sú tu veľké nedostatky, lebo tento rámec nebol riadne implementovaný. No a v Španielsku taktiež vidíme veľké výzvy vzhľadom na to, že regionálne vlády majú zodpovednosť za opatrovníctvo, no a často teraz sú tam e, problémy systémy opatrovníctva sa rôznia v rôznych členských štátoch a je dôležité tieto systémy posilniť. Či už spolupracujete e, s e, profesionálnymi alebo dobrovoľnými opatrovníkmi. Skutočne toto je kľúčové, aby sme zaručili ochranu detí, aby tieto deti dostali rovné informácie. No ale predstavte si, že ste dieťa, prídete, chápete ten postup, máte prístup k opatrovníkovi, všetko ide fajn, ale máte rodinného príslušníka, ktorý sídli v inom členskom štáte. Môže to trvať až rok a vy to viete, než sa dieťa opäť stretne so svojou rodinou. No a mnohí o tom hovorili, ale predstavte si prosím, čo znamená rok v živote dieťaťa. Predstavte si vaše vlastné deti a uvedomte si, koľko pre nich znamená taký jeden dlhý rok. Pokiaľ prevádzač príde za vami a povie, o týždeň vás, môže, vás môžem dostať k rodine, tak samozrejme deti s ním pôjdu, lebo chcú byť eh, s ľuďmi, ktorých milujú a ktorým veria. Takže je to veľká vec. Chápem, že je to ťažké, chápem, že je tu rôzny tlak v Taliansku, v Grécku, v Nemecku, vo Švedsku, všade, ale bola by som rada, keby ste skutočne verili v ochranu detí, keď diskutujete o týchto otázkach. A chcem zopakovať jednu dôležitú vec. Napriek tomu, že to nepokrýva dublinské nariadenie, systém e, relokácie skutočne je veľmi nápomocný aj pre deti a dubským, e, ktorú um, implementovali kolegovia zo Spaného kráľovstva, skutočne toto tiež veľmi pomáha. No a keď sa ukončila e, schéma relokácie, tak sme zistili, že migrantské deti začali miznúť z príjmacích centier v Taliansku. Takže v podstate toto sú predpisy, ktoré posilňujú dôveru. No a komisárka Johansson hovorila veľa o dôvere medzi členskými štátmi a je to veľmi dôležité. Ale pokiaľ chcete, aby ľudia využívali existujúce systémy, tak taktiež musia týmto systémom dôverovať. A ja si myslím, že táto dôvera momentálne tam nie je, pretože systém riadne nefunguje. Takže chcela by som len zdôrazniť, ako všetky tieto veci, ktoré sú skutočne kľúčové, aby sme zabranili e, strácaniu sa e, migrantských e, detí a predovšetkým, aby sme mohli chrániť, to je naša hlavná priorita, aby toto všetko bolo súčasťou Dublinského nariadenia. Sú tam rôzne práva, informácie, článok 8, ktorý súvisí s transfermi, tam svoje špecifické kritéria pre maloletých. Takže chcem povedať len toľko, že v legislatíve to je, ale implementácia je nedostačujúca. Takže čo odporúčame? zaručiť, že systémy ochrany v rámci EÚ sa posilnia, pretože sústredujeme na ochranu mimo EÚ a na hranice, ale ochranný systém je treba posilniť aj v rámci EÚ a, azy, a systém pre e, azyl a integráciu tu hra dôležitú, pardon, fond pre azyl a integráciu tu hrá dôležitú úlohu. Taktiež pohraničníci hrajú kľúčovú úlohu aj vo vzťahu k implementácii Dublinu, musia byť radne vyškolení, musia byť schopní poukázať ľudí na ten správny systém a chrániť ich taktiež informácie, ktoré budú priateľské k deťom. Nehovorí sa to dostatočne, ale zdieľanie informácií je kľúčové, aby ľudia sa dozvedeli o svojich právach, o prístupe k zastupcovi alebo k opatrovníkovi a samozrejme treba odstraniť prekážky zlučovaniu rodín. Ja verím a my v Save the Children veríme tiež, že toto pomôže e, posilniť dôveru ľudí v systém, tak aby ten systém lepšie fungoval. Ďakujem. My ďakujeme vám, pani Mec. Teraz prejdeme k poslednému panelistovi druhého kola. To bude profesor Francesco Majani, ktorý zastupuje sieť Odysseus. Prosím, máte slovo maximálne na 9 až 10 minút, tak aby sme mali ešte priestor na diskusiu. Ešte nás čaká hodina. Naďalej si musíme vypočuť spravodajkyňu a tieňovi, tak ako to bolo v prípade prvého panelu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že tu môžem dnes vystúpiť. Požiadali ma, aby som uviedol príklad, príklad uviedol príklad prípadov pred Európskym súdom. 90 rozhodnutí súdu sa týkalo priamo dublinského nariadenia a e, ešte viac s ním súviselo. Je to dvojnásobok toho, čo sme mali v prípade Dublinu 2. To znamená, že Dublin 3 vyvoláva mnoho činností, mnoho otázok, ktoré sa dostali pred súd. Tie otázky, čo rieši súd, sú také veci ako ľudskoprávne otázky a mnohé veľmi drobné technické otázky súvisiace s dublinským nariadením. Detaily nemôžem samozrejme kvôli času uviesť v tejto judikatúre, ale pokúsim sa uviesť tri dôležité trendy v judikatúre Európskeho súdneho dvora a, a nebudem zachádzať do veľmikých detajlov vzhľadom na čas. Prvý trend je vyššia úroveň ochrany. Karen Metz veľmi dobre poukázala na to, že nariadenie Dublin 3 je oveľa ochran, poskytuje viac ochrany individuálnym právam, než väčšina prípadov Dublinu 2. Je to výsledok zapojenia EP do prepracovania v roku 2013 a Európsky súdny dvor si ctí túto zmenu Prepracovanie z roku 2013 zmenilo spôsob, akým e, sa posudzuje systém. Systém sa posudzoval predtým ako štát voči štátu. Teraz je výklad taký, v ktorom zohráva žiadateľ významnú úlohu chcem poukázať, že tu nie je žiadne protirečenie medzi zdôrazňovaním práv a záruk a zabezpečením efektívnosti a hospodárnosti. Skutočne Jeden z príčin neefektívnosti Dublinu je, že žiadatelia musia používať systém, ktorému nerozumejú a stávajú sa súčasťou systému a nutí ich spolupracovať so systémom a preto je taký neefektívny a nehospodárny. Po druhé, to, čo vidíme v judikatúre, je vyváženejšia doktrína vzájomnej dôvery. Je to tá zásada, o ktorej sa tu už hovorilo, a v skutočnosti v rámci Dublinu 2 bola absolútna predstava toho, čo má byť vzájomná dôvera, to, čo umožnilo napadnúť transfer, ak sa dokázala systémová nedostatočnosť systéme zodpovedného štátu. A toto vytváralo napätie so systémom Európskeho dohovoru ľudských práv, pretože je to proti niektorým základným zárukám našeho dedičstva ľudských práv. Súdny dvor sa ujal tejto možnosti, aby to napravil vo viacerých rozkod, rozsudkoch ako CK a Javo. A v Javo, ktorý bol kritizovaný aj chválený, pretože sa môže rôzne vykladať, sa súd pokúšal riešiť jednu z tých vecí v dublinskom systéme a to je niečo, čo vôbec, na čo vôbec nemajú dosah súdy a to je, čo urobíme so žiadateľmi, ktorí e, žijú v extrémnej chudobe v členských štátoch a snažia sa ísť do iného členského štátu, aby sa e, nielen dosiahli lepší život, ale aby mali dôstojný život. Jedna z vecí je dodržiavanie práva v situácii krízy, tomu sa venoval súd. Súd môžeme za to chváliť alebo kritizovať, ale jedno jasné posolstvo, ktoré vyslal, je, že krízová situácia neodôvodňuje ohýbanie práva na taký výklad, ktorý nie je v súlade s úmyslom zákonodarcu. Napríklad rozsudok Jafari, aby ste jasne videli, o čom ho tu hovorím. A v iných prípadoch súd bol konfrontovaný s procesnými nedostatkami zo strany členských štátov voči v prípade praktických ťažkostí. A súd povedal, že za každých okolností a vždy ustanovenia, nariadenia musia byť rešpektované. A to je veľmi relevantné teraz, keď je taký veľký tlak na dodržiavanie v, v, v reáli týchto záruk počujeme o mnohonásobnom nef- náraste neformálnych postupov, obchádzanie dublinského nariadenia. Súd zatiaľ jasne vyslal posolstvo, že to nie je v súlade s duchom a písmom spolo- legislatívy spoločného európskeho azylového systému. A moja posled, moje posledné poznámky celkové, aj keď som to možno načrtol veľmi rúžovo, ale keď máte 10 minút, musíte sa vybrať. Ale je tam oveľa viac strňov v judikatúre členské, e, súdneho dvora, ale v zásade to bol pozitívny príspevok. A to isté nemôžeme povedať bez výhrad, Európskeho súd, e, výhrad prínosu súdneho dvora k Dublinu 3. Vidíme, že tu došlo k určitému posunu medzi dvojkou a trojkou a judikatúra súdu preukazuje, že je tu priestor na výklad a uplatňovanie Dublinu 3 humanejším spôsobom a preto by som chcel zdôrazniť, že najmä tieto možnosti zlepšenia pri uplatňovaní vo všetkom, čo sa týka, ako je ochrana rodiny, je jednoty podľa Dublinu a podobne, všetko sa dá. A súd, keď má príležitosť vysvetliť, objasniť mnohé aspekty dublinského nariadenia, a niekedy to trvá roky, desaťročia, v judikatúre e, vnútorného dvora to trvalo 10 ročia, kým sa veci vyjasnili, ale keď to súd urobí, môže to mať pozitívny dopad na účinnosť a hospodárnosť pretože práve tieto dva aspekty sa netýkajú len výkladu e, a pochybnosti o ňom, ale idú hlbšie do štruktúry nariadenia. A na záver by som chcel ešte povedať, a mám ešte 3,5 minúty, som úplne výborný, takže tá námietka, ktorú by ste mohli použiť, je, že ale súd urobil pozitívny príspevok, ale to nefunguje, musíme to reformovať. OK, takže dovolte, aby som prišiel s niekoľkými návrhmi na adresu toho, čo sa povedalo o reforme Dublinu. Určite bolo by dobre reformovať Dublin, ale reforma musí byť reformou k lepšiemu. Musíme zabezpečiť, že nezhoršíme situáciu, ale že ju zlepšíme. A v tomto prípade sa chcem spýtať niekoľko otázok. Poprvé, môže akýkoľvek systém e, zodpovednosti pri alokáciách fungovať, ak zatiaľ sme totiž nedokázali ani presadiť naše spoločné normy. Takže čo, máme tu nesprávne usporiadané priority? Nemali by sme najprv dokázať, že dokážeme vykonávať spoločné európske normy skôr, ako znovu prinesieme partnera na operačný stôl? Po druhé, dokážeme mať systém, E, alokácie zodpovednosti, ktorý funguje, keď každý členský štát musí podporiť náklady každého okrajového žiadateľa. Jednoducho nedokážeme znášať spolu tieto náklady. To sú tie e, zlé signály aktérom v systéme. To sú tie signály, ktoré znemožňujú dobrému fungovaniu Dublinu. Ďalšie posúdstvo, zabudnime na to, že máme niekde tú legislatívnu striebornú gulku. Uh, E, pridelovanie zodpovednosti v EÚ je vec veľmi náročná. Nemôžeme si myslieť, že legislatívna oprava opraví všetky a vyrieši všetky problémy. Veľmi často počujem prúd, ktorý hovorí o distribúcii žiadateľov spravodlivo a rovnomerne. Na papieri by nemal byť nikto proti tomu, ale moja otázka je, či je to reálne na úrovni EÚ realokovať žiadateľov stovky tisícky po členských štátoch a pritom sa ani nestaráme, aby sme mali zabezpečenú ich spoluprácu. A naivne sa chcem spýtať na záver, to sme počuli v debate, prečo sú sekundárne pohyby jadrom. Keď si prečínam článok 78 zmluvy, tak tu ide o to, že Európa ako celok si ctí svoje povinnosti v oblasti ochrany, skúma rýchlo žiadosti a, vrácia, a vráti tých, ktorí nemajú dôvod na ochranu a tí, ktorí majú potrebu ochrany, zaintegruje. A to je správne, tak zlepšenie našej schopnosti e, v tomto pingpongu medzi štátmi nič nepomôže. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A Profesor Majany, vy ste naozaj urobili všetko, čo je vo vašich silách a uviedli ste veľmi dôležité body, ku ktorým budú, na ktoré budú určite reagovať naši poslanci, ktorí sa ujmu slova. Ale najprv začne s našou spravodajkyňou pani Keller. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto prezentácie. Naozaj vám veľmi úprimne ďakujem za stručnosť aj zhrnutie, pretože sa navzájom doplňate. Vaše prezentácie nám umožňujú urobiť prehľad tejto situácie, ktorá nie je dobrá a každý to opakuje a opakuje tieto analytické prvky a doporučenia. Ďakujem. Ďakujem za vašu stručnosť. V prvom rade sa chcem poďakovať výskumnému stredisku Európskeho parlamentu EPS a ECRE, e, ktorí odviedli vynikajúcu prácu na štúdy, ktorá sa v piatok zverejní. Vypracovali to vo veľmi krátkom období. Vychádzali aj zo štúdie UNHCR Ďakujem za tieto údaje, ktoré ste tu vyčíslili, všetky konkrétne veci. A komisia by mohla, keďže to, tá, tie čísla na mňa naozaj zapôsobili, možno by komisia mohla tiež uviezť niektoré hodnoty. A vy ste hovorili, alebo poskytli ste nám určité informácie o tom prebratí a prijatie späť, charge and take back takže možno by ste mohli uviezť niektoré informácie aj v číslach. Mohli by sme sa venovať spolupráci, budovaniu dôvery, vykonávaniu analýz a ďakujem aj pánovi Lutenovi z EASO, ktorý popísal svoju prácu. Možno by ste mohli prísť s návrhmi, aby sme sa pohli vpred. Je veľmi dobré, že zástupcovia sa stretávajú v rámci siete EASO, ale len dvakrát ročne. A to nie je veľa, keď máme riešiť aj tú otázku novej cesty pre utečencov čo je určité novum v porovnaní s bilaterálnymi dohodami, ktoré doteraz existujú. Možno by ste to mohli troška rozpracovať, túto spoluprácu, ktorá vyzerá ako veľmi plodná. Aj v rámci Európskej komisie máme raz e, do roka kontaktný výbor. Je to naozaj to tempo, ktoré umožní vyrovnať sa čeliť týmto hrozbám, ktoré sú tu pred nami hovorila tu aj pani zo Save for Children a ďalší, ktorí poukazovali na osobitnú situáciu maloletých a to je môj hlavný bod. Ja budem mať 4. Situácia maloletých, myslím si, že, na, že nám všetkým to leží na srdci. Kolegyňa Cornelia sa zaoberá týmto, touto témou. Nehovorili ste to, ale možno v tejto súvislosti viac vidíme veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Týka sa to ochrany detí v jednotlivých členských štátoch a možno by to mohlo byť aj predmetom, alebo ja nemáte nejaké návrhy, ako konkrétne postupovať? A chcem sa tu s vami podeliť ešte o jeden názor, o jedno presvedčenie. Nemali by sme sa pokúsiť lepšie pochopiť tú cestu týchto ľudí, tie svedectvá, ktoré e, tu zaznelo na začiatku po tohto panelu, bolo veľmi vhodné. Chcem sa spýtať, či naozaj zohľadňujeme realitu, tú skutočnú situáciu, ktorá môže byť veľmi rozmanitá vo vzťahu k krajine pôvodu, k dôvodom danej osoby, jej rodinná situácia, to, či cestuje sama alebo v skupine. Možno by nás to viedlo k nejakým realistickejším akciám, pretože ak máme zohľa- mali by sme možno zohľadniť priania, dôvody, realitu, časové aspekty tejto osoby a podobne, a všetky návrhy na zlepšenie samozrejme vítam. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za EPP Tobias Tieňovi k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem za všetky vystúpenia. Nám to veľmi pomôže, keď to vidíme aj z rôznych uhlov. A skutočne si myslím, že tam nemá, nie je nejaká strieborná gulka, ale sme politici a my veci chceme samozrejme aj meniť, zlepšovať. Mám dve otázky. Poprvé, povedzme, že chceme dosiahnuť migračnú politiku s funkčným dublinským nariadením, ktorá dosiahne väčší rozdiel pre ľudí, ktoré majú právo, ktorí majú právo na azyl a tými, ktorí sú ekonomickí migranti alebo neregulérni migranti. A chceme tu na dosiahnuť väčší rozdiel, súhlasíte či zamietate s tým návrhom, ktorý by e, sa veroval skúmaniu žiadosti e, o azyl priamo na vonkajšej hranici. Myslíte si, že takéto preskúmanie žiadosti by bolo nápomocnejšie, alebo myslíte si, že by to nefungovalo, keby sme už robili niečo na vonkajšej hranici? Toľko k preskúmaniu žiadosti hneď na vonkajšej hranici. Po druhé, všetci vieme, že príde nový návrh paktu e, od komisie o niekoľko týždňov. Vieme, že určitým spôsobom bude hovoriť o reforme súčasného dublinského nariadenia. Všetci vieme, že sme tu mali zaťatú situáciu v rokovaniach medzi inštitúciami, najmä v Rade Išlo tu o povinnú redistribúciu a vidíme jasne v terasých listoch, ktoré hovoria o poslaní, sa hovorí o novej forme solidarity a ja viem, že môžete mať rôzne politické názory na tú otázku. Možno je to príliš politické, čo som povedal, ale predstavme si, že komisia príde s návrhmi o nových formách solidarity medzi členskými štátmi. Z vašeho pohľadu, čo je vaša definícia tohto? Čo vnímate ako užitočné, čo by ste, ak by ste to už vôbec akceptovali ako návrh? Ďakujem za SAD tieňavy, Pán Bartolo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj tým, ktorí sa zúčastnili druhého panelu. Ďakujem vám za vašu prácu, ktorú odvádzate Uviedli ste dôležité čísla aj štatistiky, čo nám uľahčí prácu pri e, realizovaní zavádzaní Dublinu. Ide aj o to, aby sme vykonávali, zvládali posilnené toky a prúdy. A mám otázku k novému paktu o migrácii tam právne nebude žiaden e, mechanizmus povinného presídlenia, ale keď si zoberieme rozdelenie zodpovednosti, ktoré má byť spravodlivé a rovnomerné, ako to bude bez takéhoto mecha- mechanizmu, pretože tá celá záťaž bude znovu na týchto štátoch a potrebujeme nejaký screeningový mechanizmus osôb, ktoré sa dostavia na hranice, ako sa to má robiť individuálne a ako zabezpečíme, že medzinárodná ochrana sa nezniží. Máme príjmacie tábory a muži, ženy, deti sú tam zablokovaní. Ako to bude vyzerať? Možno máme ešte čas, predsa Európska únia je najdemokratickejšia inštitúcia vo svete a mali by sme si ctiť odkaz otcov zakladateľov. Je to vec, na ktorú sa pozerá celý svet a je to aj naša osobná vec. A my sme videli utrpenie druhých, pracujeme s ľuďmi a nikto by nemal prežiť takéto veci. A predsa máme nielen hlavu, ale aj srdce a mali by sme to použiť a zostať ľuďmi. A teraz pán Perdino. A prepačte, ak som meno správne nevyslovil, pani Sadona, ďakujem. Predstavme si, ten obraz komisie k migrácii je dobrý, EU je dobrá, solidárna, prijatie, integrácia, všetko je dobré, ale na konci je to len propaganda, to by sme mali tu povedať. Sme tu medzi sebou a mali by sme si povedať pravdu. Migrácia, príjmanie, to je veľké zlyhanie. Dublinské nariadenie, prenáša náklady a povinnosti na krajiny ako Taliansko, ktoré sú nútení registrovať migrantov pri príjazde. Dúfam, že tie slova pani von der Leyen na začiatku jej mandátu v septembri budú mať aj výsledky, dôsledky. Keď hovoríme o zmene dublinského nariadenia, to je teraz zablokované, e, solidarita tu znie, dobre krajiny, dobre, zablokovali to dobre krajiny Nemecko, Francúzsko, tu sa vždy počíta s krajinou prvého vstupu krajiny ako, a týka sa to Malty, tam sa prirozdelilo len málo migrantov. A ak niekto hovorí, že to nie je pravda, tak si to rada vypočujem, ale fakty sú také, že Taliansko má teraz zmenu vlády a 600% je náraz tých, ktorí prišli teraz. 600% náraz od zmeny vlády. Vieme to aj z misie Sofia v Taliansku, takmer 4500 migrantov sa dostalo v rámci toho do krajiny. Stalo nás to 100 miliónov eur a z toho vyplývajú otázky. Nebolo by rozumnejšie týchto ľudí zhromaždiť, namiesto toho, aby sme im dávali rakety, Nemalo by sme ísť robiť identifikačné centra aj pre žiadateľov o azyl. V Severnej Afrike máme ekonomických utečencov. Nemali by sme už tam ich preverovať a nenosiť ich všetkých do Európy. Nebolo by zmysluplné, keby komisia zobrala konečne vážne tému migrácie a nebola by taká dobrá a solidárna a preniesla všetku ťarchu na Taliansko. A teraz pán Karem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste mi dali slovo. Vypočuli sme si rozličných rečníkov a chcel by som teraz sa venovať zaujímavým dokumentom, ktoré tu máme písomne k dispozícii. Budem sa venovať základným právam, problematickej koncepcii dublinského nariadenia, ktoré ponecháva príliš veľký manevrovací priestor členským štátom. Dublinizovať niečo je novotvar, ktorý e, vznikol, aby odhalil niecelkom praktickú humanitu tohto dokumentu. Máme 28 tisíc vstupov v roku 2016 a oveľa väčšie množstvo v ďalších rokoch. To znamená obrovský vzostup. Ideme od 0,0 niečo percent do oveľa vyššej sumy. Je to ako tsunami migrantov, ktorí prichádzali za ostatné roky do EÚ. Celkom iste môžeme vítať na našom území týchto ľudí s oveľa väčšou dôstojnosťou a brať na svoje plecia viac zodpovednosti, aby sme sa o nich postarali. Takže všetky tieto čísla, ktoré sa tu citujú, nestačia, aby opísali naozajstnú situáciu ľudí. Dublinské nariadenie je zlyhaním. 1113 ľudí iba bolo prijatých. 1253 bolo poslaných do Francúzska a z Francúzska je to iné číslo, takže to len ukazuje, aký neludský je tento systém. Či, deti, ich, ich práva majú byť na prvom mieste, všetky ostatné veci, štatistiky, čísla majú byť ne, eh, v pozadí. Dúfam, že nastavíme zodpovednú politiku tu v Európskom parlamente. Teraz pani Ernst. Nuž, no pod som e, pozorne počúvala predrečníka a mám nasledujúce otázky. Poprvé, veľká téma zlučovania rodín. Zlučovanie rodín, to už momentálne v Nemecku je úplne pozastavené, sú tam náhodné opatrenia, hovorí sa dobre, e, tisíc kusov za mesiac bude zlúčených a môže teda prísť do Nemecka v rámci zlučenia rodín. A mňa by zaujímalo, v prípade takéto dôležitej témy, kde ide o dobro dieťaťa, zlučovanie rodín, podľa vás, čo musí v rámci nového nariadenia, ktoré chceme predložiť, tak čo sa tam musí zmeniť? Mnohé veci už tu zazneli a mňa by zaujímali nejaké teda legislatívne predpoklady. Po druhé, práva utečencov. My hovoríme so štátmi, ktoré e, majú e, externú hranicu EÚ, to je záťaž, to je pravda, musíme týmto členským štátom e, musíme na ne myslieť, musíme ich pomáhať a už to nemôže pokračovať tak ako doteraz, no ale ďalšia otázka je aj záujem utečencov. Právo na informácie, právo namietať, protirečiť. Čo si myslíte, že musíme urobiť, aby sme preukázali takú spravodlivosť nielen voči členským štátom zaťaženým, ale aj voči utečencom. No a ďalej táto formulácia, že potrebujeme také predtesty, potrebujeme screeny na vonkajších hraniciach. No už úprimne povedané, tu trochu sa mi robí vyrážka, keďže neviem presne, ako by to malo vyzerať. A preto sa chcem opýtať všetkých. Zaujímalo by, na, zaujímalo by ma. Myslíte si, že toto dáva zmysel, že je to správne, realizovateľné? No a pokiaľ áno, realizovateľné, tak čo si myslíte, že je konkrétny predpoklad preto, aby, bol, aby bolo možné férové zapchádzanie s utečencami? OK. Now I see... A teraz vidím že tu sú ďalší poslanci poslankyne, ktorí by chceli sa zúčastniť diskusie. Poprosím vás, jedna minúta maximálne. Pán Deli, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mám otázku pre pána Lutina z EASO. Chcel som sa spýtať, či ste zvážili rozšírenie aj na západo balkánske kandidujúce krajiny, rozšírenie vášho záberu na západo-balkánske cesty migrantov alebo na Severné more. Všetky možné cesty, ktoré existujú, či by bolo možné sa podieľať, podeliť o najlepšiu osvedčenú prax. A potom pri rokovaniach z EÚ tieto západo-balkánske krajiny by mohli sa postupne dostať na úroveň harmonizácie regulačného rámca EÚ. Ďakujem. Ešte ďalšia ruka sa zdvihla. Jedna minúta. Pán van de Duše. Gratulujem k vášmu panelu. Skutočne vidím, že v tomto výbore je jednotné premýšľanie. Máme tu pani so šatkom na hlave, ktorá nám to prišla porozprávať, že by sme mali vziať e, a lepšie prijať viac utečencov v Európe. Máme tu bývalú spolupracovníčku od socialistov, e, pani Mec, ktorá je skutočne neutrálnym zdrojom a hovorí o tom, e, ako chodia utečenci do Európy a všetci vieme, že 80% sú to mladí muži. A ja som si našiel aj pár príkladov Takže je veľmi dobré vedieť, že toto sa deje. Napríklad pán Tufik Sej, Maročan, ktorý býva v Antwerpách a prostituoval tam maloleté dievčatá a bol usvedčený zo znásilnenia 14-ročnej a za to dostal ani nie 3 roky vo vezení. Potom vo Francúzsku sírsky azylant bol usvedčený zo znásilnenia a vraždy Johany Blanes. Toto je realita, o ktorej musíme hovoriť. No, no, no. I will ask my question. I... Tu mevrouw de Metz. Mevrouw... Pani Mec, mám pre vás otázku. Toto je realita, pani, pani Mec. Áno, snažím sa tu správa dobre, ale sa vyjadrujem, ja mám na to nárok, lebo som poslanec Európskeho parlamentu. Takže konkrétna otázka a teraz ju vyslovím. Videl som, že naďalej sú tu ešte ďalší poslanci, Snažíte sa tu nejakú poznámku pod čiarou, k tomu, čo ste už povedali. Snažiť sa dodržať načasovanie, prosím. Máte právo na otázku. Predovšetkým, pán predseda, verím, možno by ste tomu mohli potvrdiť, ale je proti pravidlám mať zastavu na stole. Možno by ste ju mohli odstrániť Neviem, aké pravidlo to je, ale chcela by som protestovať proti prepojením medzi migráciou a znasilňovaním žien, ktorý môj kolega práve vyslovil. Je to otrasné a je to proti našim hodnotám. Je to, som z toho znechutená. Áno, pani Ernst, aj vy ste chceli povedať. Áno, ja som chcela povedať to isté, hovorí pani Ernst. Dobre. Pripomínam vám, E, presne tak ako na plenárke. Správajte sa slušne, pán van der Duše. Nemôžete narúšať poriadok v rokovacích sálach tým, že vystavujete rozličné transparenty. Toto nie je transparent, to je vlajka, odpovedá pán. Ja nemám transparent, ja mám vlajku. Je to vlajka, áno, dobre, tak odstrante vlajku, odpoveda pán predsedajúci. Poprosím vás, opakuje pán predsedajúci. Poslanec hovorí mimo mikrofónu, čiže tlmočníci nedostávajú e, je zvuk do sluchadiel, nemôžeme tlmočiť. Hovorí opäť pán predseda, nemôžeme jednoducho narúšať poriadok e, pri zasadaní. Boli ste, e, vy, dal som vám výstrahu. Nesmú tu byť vlajky na stoloch e, pri parlamentnej práci a vy stále tú vlajku tam máte na stole, ho, hoci som vám práve citoval pravidlo. Nesmiete vystavovať e, transparenty, musíte udržiť. Môžem odpovedať? Nie, nie, nie, prosím vás. E, nasleduje hádka. Ja môžem tu vystaviť európsku vlajku. Pravda. Za to by som nebol potrestaný. Nie, narúšate tu poriadok a nesprávate sa podľa zásad slušného správania. Prechádzame k ďalšiemu rečníkovi, pán Panajotis z výboru pre prácu a zamestnanosť, pre sociálne záležitosti. Pán Panajotis, nech sa páči, môžete hovoriť. EHSV, inštitúcie EHSV, e, som z ECOSOKu a z EHSV, takže ďakujem, že aj týmto inštitúciám v mojom zastúpení ste dohody za, dovolili za, zúčastniť sa vášho rokovania. Záležitosť, o ktorej dnes hovoríme, je niečím, na čo je možné nájsť potenciálne riešenia. Musíme riešiť všetky tieto problémy a zaoberať sa aj nelegálnymi príchodmi, ale aj emotívnymi reakciami. My sme ešte nerozhodli, či my tu v Európe chceme migrantov, či ich potrebujeme Máme predpokladať, že v Európskej únii máme isté množstvo migrantov. Musíme sa rozhodnúť, musíme prieť rozhodnutie, kto je migrant a kto je utečenec. Kto je ten, čo žiada o prijatie v EÚ? Niekto kto kvôli vojne musel utiec, alebo je to niekto, kto uteka pred klimatickými zmenami, je to niekto, čo uteka pred finančnými problémami, je to všetko dovedna, sú toto všetko utečenci, ktorí utekajú z týchto dôvodov. Rozhodnime prosím, kto je utečenec a potom diskutujme. Kto má právo zostať na území EÚ? Právo zostať na území EÚ sa zaručuje len tým, kto, sú, to dostanú azyl. Takže aj keď sú to utečenci, z iných dôvodov nemusia mať. Dostali sme sa do cyklu, keď nedokážeme nájsť riešenia a veľmi správne tu predračník navrhoval riešenie. Ak niekto nemá nárok na to, aby zostal v EÚ, kam navrátime takéhoto človeka? Do krajiny prvého vstupu? Alebo do krajiny ktorej bol predtým, do Turecka alebo do nejakej africkej krajiny, kde bol predtým, alebo ho vrátime do krajiny pôvodu. A komu? Kto ho príjme? Nejaká ďalšia krajina EÚ alebo ho príjme krajina prvého vstupu v EÚ? Ak sa rozhodneme, že to bude prvá krajina vstupu do EÚ, tí nevedia, či títo ľudia sú napríklad z Afganistanu, alebo rečník je prerušený a predsedajúci hovorí, um, Dostali ste vašu jednu minútu. Dáme teraz slovo panelistom, aby odpovedali na vaše otázky. Pani Catherine. Vulard a pán Stavros Papa Georgopoulos majú teraz slovo. Ďakujeme, dovolte mi zodpovedať na niektoré otázky, ktoré e, by nás možno nastavili na cestu, ktorá sa pozera viac dopredu. Stovky organizácií občianskej spoločnosti podpísali, že chcú veci, ktoré my chceme tiež presadiť v pakte. Jedna vec je povinné riadenie hraníc pre členské štáty EÚ a potom e, niekedy sa tu v súčasnosti deje, že sú subštandardné procedúry, ktoré sú neefektívne, ktoré vedú k masovému zatýkaniu a k nepríjemnostiam na hraniciach. Niektorí ľudia sa nemôžu vrátiť do svojho pôvodu, do svojej krajiny pôvodu jednoducho. A toto všetko volá o po rozšírení pohraničných procesov a o zlepšení, po zlepšení spolupráce s našimi hraničiacimi krajinami. Utečenci napokon trpia najviac, pretože títo musia prekročiť hranice a hľadajú u nás ochranu. Takže namiesto toho, čo sme predtým navrhovali, sústreďme sa prosím na to, aby sme boli v súlade s existujúcimi zákonmi o azyle okrem dublinského nariadenia. Všetky príjmajúce opatrenia, pro, procedúry, postupy. Vyplňme všetky medzery, ktoré sme tu identifikovali, ktoré sa v praxi nevykonávajú, hoci na papieri existujú. A buďme v súlade s tým, ako príjmať utečencov, ako ich skúmať. A Dublin, to je celkom iná otázka, je to otázka zdieľania zodpovednosti, ale kým sa to zmení, spoliehajme sa na relokačný plán, na solidaritu na solidaritu, na článok 17, na prijatie zodpovednosti za utečencov, na rozhodnutia politík, e, ktoré určujú, čo je najlepší súlad medzi rozličnými právnymi normami, ktoré určujú kritéria. A takisto je tu manevrovací priestor, ktorý si členské štáty, ktoré členské štáty môžu využiť, aby určili podľa svojho uvaženia, ktorých utečencov sa rozhodnú označiť za azylantov, ktorých sa rozhodnú označiť inak. A takisto inklúzia, práva, regularizácia pobytu. Toto sú pojmy, na ktoré by sme sa mohli dopredu sústrediť, pozerajúc dopredu a ktoré sú už aj tak zakotvené v pakte. Stále tu máme neadekvát, neadekvátne opatrenia, ktoré vychádzajú zo solidarity. Splňme aspoň tieto. Alexander de Chalou, nech sa páči, máte slovo, čakáme na vašu odpoveď. Čo sa týka inklúzie tých, ktorí zažili v praxi to, ako funguje dublinské nariadenie, máme vyše 120 tých, ktorí žiadali o prijatie a potom museli preukázať sa e, dokladmi. Čo sa týka toho nového faktu, paktu, Chceme vidieť priorita- prioritizáciu zjednotenia rodín. A čo sa týka januára 2020, kedy, odkedy sa začína hovoriť o novom fakte, je to povinné. Sú tu zjednodušujúce postupy, akcelerujúce postupy a naozaj sú tu požiadavky na to, ako majú prebiehať pohovory, ako majú predkladať ľudia dôkazy a doklady, aké sú ich osobné okolnosti bez ohľadu na to, kde zostávajú, v akej krajine, ke, kade vstúpili do EÚ. Takže férové a rýchle postupy, po ktorých sa tu volá, a môžem vám dať podrobné informácie pre tých písomné, ktorých vás to zaujíma. A nech, nezhádzujme zodpovednosť pliec, nehačme ju na niekoho iného, na iný členský štát, e, že e, hovoriac, že máme tu disproporčný počet vstupujúcich do EÚ. Berme do úvahy, že sú rôzne formy vstupu, že sú rôzne opatrenia, sú rôzne formy podpory, ktoré môžu si poskytnúť aj štáty navzájom pri príjmaní, pri využívaní azylového systému. Takisto tu ide o finančnú podporu, o pomoc agentúr Európskej únie. Všetko toto môže zahrnúť opatrenia pri internej a externej dimenzii. Bude e, dôležité, že externá dimenzia nebude prioritná a že inter EÚ solidarita nadobudne väčšiu silu. Nech sa páči, pani Joana Darmani za komisiu, vyjadrite sa. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajkyni. Chcem sa vyjadriť k dátam z Eurostatu. Možno aj tieňoví spravodajcovia e, k tomu chcú niečo povedať. Pohyby od roku 2000 až doteraz naozaj badáme vzostup aj od roku 2012 do roku 2018 tam bola veľká migračná vlna, veľký vzostup. Od roku 2015 sme mali dve, dva kontaktné výbory a v roku 2016 e, komisia predložila reformný návrh a veľa aktivít sa sústredilo na reformu. Čo sa týka cesty vpred, som si vedomá toho, že pod že komisárka Johansen a ďalší zodpovední idú z jedného členského štátu do druhého na bilaterálne návštevy, majú tam mnoho stretnutí a plán je taký, že do konca februára, to znamená v nasledujúcich týždňoch, sa ukončia tieto stretnutia, zasadnutia. Sú preto také dôležité, lebo potrebujeme vedieť stanoviska členských štátov EÚ k tomuto novému paktu. V tejto fáze neviem, ako to dopadne. Je to súčasť úvah, e, ktoré by mali smerovať e, dopredu, do budúcnosti, ale čo sa týka záležitosti migrácie, záležitosti azylu, treba na ne pozerať komplexne. Treba dbať na jednotnosť Európy a prvky solidarity, ktoré nemôžu byť voliteľné. V tejto fáze toľko z mojej strany, ale samozrejme som ochotná vám venovať oveľa viac pozornosti, ak budete mať eh, na to príležitosť, ak, ak, tak budete chcieť. Ďakujem, pán Ward Luton. Na otázku pani Keller, ktorá sa týka toho, čo viac môžeme urobiť, ja by som chcel objasniť, že sme mali viac stretnutí než tie dva ročne. Máme iné typy stretnutí a zasadnutí. Mali sme napríklad štyri tematické zasadnutia, ďalšie dve zasadnutia tematických programov a vždy sa tam zapájajú členské štáty na odbornej úrovni. Mali by sme sa práve sústrediť na túto odbornú úroveň, ale aj na praktických sprievodcov. To, toho sprievodcu, ktorý mám na mysli, je nový, funguje iba od októbra 2019 a dúfajme, že tento, táto pomôcka sa bude využívať aj na vyhodnocovanie okrem iného, pretože tieto, e, títo sprievodcovia nie sú zatiaľ záväzné, tí, títo sprievodcovia nie sú zatiaľ záväzní, tieto nástroje a nemáme mandát, aby sme monitorovali podľa týchto predpisov, podľa týchto nástrojov, ale robíme to tzv. mekou cestou. Čo sa týka e, otázky, či budeme rozširovať naše pole pôsobnosti aj na Západný Balkán. Už sa tak deje, máme mnohé projekty e, týkajúce sa azylového systému, ale čo sa týka konkrétne dublinského nariadenia, to sa na nich nevzťahuje, takže skôr pracujeme k plánovaniu e, ne, nenaplánovaných udalostí, ku pri, o, plánova, o príjmaní migrantov, o eh, prístupe k EÚ a o podobných témach eh, na Balkáne. Už teraz rokujeme. Ďakujeme. A teraz slovo má Karen Metz z, z organizácie Save the Children, zachránte deti. každej, eh, každý deň sa stretávame v našej práci s deťmi. Ja chcem preto sa vyjadriť k solidarite. Solidarita je na prvom mieste. Harmonizácia systémov je až na druhom mieste. Ak naozaj sa dá harmonizovať systém tak, že budú vyššie úrovne ochrany, my sme za. Máme tu fond na integráciu. Niektoré krajiny nevyužívajú tieto fondy, ktoré sú k dispozícii, lebo nechcú posilniť svoj systém poskytovania azylu. Je dôležité si to uvedomiť. Takisto regionálne samozprávy majú prístupy k niektorým fondom, ktoré, pretože práve samozprávy sú bližšie k ľuďom, bližšie i k migrantom, azilantom a tí by e, mohli využívať tieto zdroje, to treba vziať do úvahy. Čo sa týka ochrany detí, mali by sme mať nový mechanizmus solidarity, malo by to byť zrýchlené konanie e, pri Dubline 4. A takisto tu máme tzv. DAP scheme. Je to plán medzi Britániou, Talianskom a Gréckom je to veľmi dobrá prax, osvedčená prax, pretože vychádza z najlepšieho záujmu dieťaťa. Toto sú dve konkrétne opatrenia, ktoré už sú v praxi a e, deti z nich profitujú. Čo sa týka regionálnej a miestnej samozprávy, so, solidarita je tu kľúčom. Hovorili sme o tom v niektorých krajinách, ktoré chcú prispieť, takže im dávame túto príležitosť. Je to veľmi dôležité čo sa týka externého rozmeru, tak spolupracujeme s Nigerom, e, s Bosnou a Hercegovinou, Srbskom. Samozrejme nevadí, e, je dobré posilniť aj systém ochrany v tretich krajinách. Potrebujeme systém, ktorý bude chrániť žiadateľov o azyl. Na Bosne a Hercegovine to bola veľká výzva, Len veľmi málo ľudí malo prístup k systému ochrany, takže je treba pripraviť tieto krajiny, aby to zvládali. No a ešte jedna vec ohľadom návratov, keďže to tu tiež zaznelo. My pracujeme aj v Afganistáne, napísali sme správu ohľadom transferu detí, e, čo týka Afganistanu. No niekedy si je treba uvedomiť, aká je situácia v teréne. Pokiaľ ja pôjdem za našim riaditeľom pre, pre nejakú krajinu, tak e, z Pakistanu a z Iránu sa posielajú naspäť tisíce detí do Afganistánu. No a niekedy sa na to, neza, niekedy sa na to zabúda. Tieto krajiny majú uh, rôzne problémy. No a vytvoriť azylové systémy pre ľudí, ktorí sa vrátili e, z EÚ, tak toto nie je hlavná priorita. A taktiež je to otázka zvrchovanosti týchto e, krajín. Ďakujem. A teraz profesor Majani. Áno, ďakujem. Chcel by som nadviazať na to, čo povedala pani e, spravodajkyňa, aby to lepšie fungovalo. Systém je, Dublinský systém je navrhnutý, aby fungoval v podstate na masovej úrovni, skoro automatickej. No a nie nutne je tu problém s dublinskými jednotkami. Ja poznám mnohých ľudí v dublinských jednotkách, ktorí tvrdo pracujú na tom, aby tento systém fungoval a fungoval dobre. A taktiež tento systém má e, taký zvyk, že chce veľa ľudí poslať ďalej a zbytočne sa nezdržiavať, no a toto ale vedie k nedôvere, k dodatočným nákladom, ktoré sú neprimerané a tak ďalej. Ďalej otázky, ktoré boli položené mne, ktoré položil pán Tobe a myslím si, že týmto odpoviem aj ostatným váženým poslancom či by preskúmanie na hranici nepomohlo rozlišiť hospodárskych migrantov a utečencov. Nuž rozdiel medzi hospodárskym migrantom a utečencom, ten potom sa zistuje v rámci azylového postupu. Na to je azylový postup. Takže presunúť azylový postup na hranicu, toto nie nutne vyrieši problémy, len sa ten problém presunie. Samozrejme, dá sa to, ale sú tu určité výzvy, ktoré musíme riešiť. Napríklad, ako sa vyhneme tomu, že to zdegeneruje do masového e, zadržiavania za zlých podmienok a po dlhé obdobie. Skutočne sú to logistické problémy. Je to veľký problém. Ako chcete zaručiť, že to takto nedopadne? Po druhé, kto to zaplatí? Hovoríme v podstate, že krajiny na externej hranici EÚ by mali uhradiť a dnes náklady na azylové postupy v Európe. Prečo? tak by to nemalo byť. EÚ by mala pokryť tieto náklady. A samozrejme si to vyžaduje veľký kus práce. No a taktiež, čo s tými, ktorí zistíme, že potrebujú ochranu? Kam pôjdu? Budú si môcť vybrať, alebo ako si to vyberú, alebo budú niekde relokovaní a nebudú ani vedieť, kde sa ten štát nachádza. Takže v podstate toto nevyrieši problém, iba to povedie k ďalším otázkam ten systém môže fungovať alebo nie, ale nie je to automatické riešenie tomuto problému. No a čo sa týka screeningu pre azylovým postupom. Tam, kde ja v Švajčiarsku pracujem, tak tam e, azylová legislatíva prešla mnohými reformami, pretože v podstate neuplynuli ani dva roky, aby e, ten, tá chudák legislatíva zostala bez zmien. Boli tam rôzne screeningové postupy a iné postupy a nakoniec zistili, že je to len strata času a peňazí. Takže bolo veľa jednoduchšie mať e, veľmi málo kritérií neprípustnosti a dobrý azylový postup. Takže možno tu lezieme do ďalšej zaječej nory, Ďalšia otázka. Povinné prerozdelenie. Pokiaľ sa vám to nepáči, tak ako chcete zlepšiť solidaritu? Nuž, to je trochu zložitá vec, aby som to za minútu vysvetlil. Ja som o tom veľa písal a som ochotný sekretariátu zašlať dokumenty, ktoré som napísal. Takže snaď takto by sa to dalo. No ale hlavná vec, aby sa minimalizovali náklady a čas, ktorý je potrebný od chvíle, kedy žiadateľ sem príde, do chvíle, kedy sa spustí postup. Musíme mať pravidlá, o ktoré UNHCR žiadali už pred 20 rokmi. Takže tam, kde sa podá žiadosť, tam by mala byť aj preskúmaná. Pokiaľ z, sa nestane tá taký prípad, že táto osoba so jej súhlasom bude presunutá do krajiny, kde má rodinných príslušníkov. Ale kľúčový je skutočne ten súhlas, ináč sa dostávame do toho nekonečného kola právnych postupov a s tým sa ťažko robí. Takže samozrejme, sú tam veľmi nevyrovnané náklady, zodpovednosť a tak ďalej, ale to máme európsky rozpočet. No a finančné transfery sú minimálne a nemôžu pokryť náklady na prijatie. Pokiaľ by sme fungovali s princípom fiškálnej ekvivalentnosti, tak by to nemal byť problém. No a na záver, jeden z hlavných problém, jeden z hlavných dôvodov problémov je to, že sa žiadateľ bojí, že zostane trčať v nejakej krajine, kde nemá žiadnu rodinu, žiadne väzby. A čo keby sme im slúbili, že nakoniec až dostanú tú, obdržia tú ochranu, tak budú mať príležitosť sa presunúť do krajiny, kde budú mať lepšie napríklad pracovné príležitosti. Nie je to napísané e, čierne na bielom v článku 78 našej zmluvy, keď hovoríme o e, štatute e, ľudí v EÚ. Ja si myslím, že toto by mohlo vyriešiť situáciu, je to môj názor, možno sa mýlim, ale môžem o tom diskutovať. No ešte na záver, to, čo podala pani Ernst ohľadom zlučovania rodín. Je jasné, čo je treba robiť v tom novom nariadení. Keď ste si vypočuli všetky príspevky, tak je jasné, že je treba rozšíriť doložky tak, aby boli uplatiteľné nielen vo výnimočných prípadoch a aby sme mali jasné a širšie pravidla pre dôkazy. No ale čo sa týka implementácie Dublinu 3, tak tam už ten záber je veľmi široký a prepašte, že sa tu teraz sebe propagujem, ale robím to len pre našu prácu. Ja som v spolupráci so švedskou e, mimo mimovládkou a taktiež s UNHCR som publikoval štúdiu ohľadom teda rodinných väzieb a môžem ju poskytnúť aj sekretariátu. Hlavné posolstvo je to, že sú rôzne doktríny, ktoré bránia plnej implementácii doložiť týkajúcich sa otázok rodiny. Tieto doložky by sa mohli uplatňovať oveľa častejšie, než sa to momentálne deje. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pripomínam tým, ktorí tu ešte prežili a sú tu, že o tretej znovu sa vraciame do práce. A máme aj po obede nabitý program, máme tam štrukturálny štruktúrálny dialog s komisárkou Jourovou, potom s komisárom Schinasom. Takže o tretej to musíme všetci byť. A hneď po tejto schôdzi je schôdza koordinátorov. Takže pridelujem teraz posledné slovo. Na záver spravodajkyňa k tejto téme, pani Kele, máte slovo. Ale samozrejme maximálne 5 minút. Dobre? Áno, ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala všetkým za účasť, nie len poslancom, ale aj tým úradníkom, ktorí pripravili panely, poďakovať chcem aj rečníkom a chcela by som povedať, že skutočne vítam toho ducha, v ktorom ste hovorili, že ste prispeli skúsenosťami z vašej oblasti a že všetci sme vyjadrili želanie lepšie spolupracovať. Ďakujem za vašu energiu a za to, že chcete pokračovať v práci a aj ja, aj všetci tieňmi spravodajcovia chceme veci zlepšovať. Chcela by som povedať pár vecí. Napríklad, riadenie, správanie, že musíme lepšie spolupracovať na témach, tak aby sme zvyšovali mieru dôvery, o tom ste mnohí hovorili. No a potom ešte ďalšia vec, ktorú ja osobne verím, pracovať na motivácii pohybov, na otázkach zlučovania rodín, profesná migrácia, či už vysoko kvalifikovaných alebo nekvalifikovaných pracovníkov a ďalej. Čo sa týka načasovania postupov a lehôd, je potrebný určitý čas vždy, aby sa analyzovala situácia, no ale potom sa aj niekedy mrhá časom, sú tam rôzne prestoje, nedostatky účinnosti našich vzťahov, to je všetko. Pán predseda, ďakujem za to, že ste nám umožnili túto diskusiu. Pra naša práca ešte neskončila. Naďalej budeme tvrdo pracovať, aby sme zaručili, že legislatíva v oblasti azylu bude riadne uplatňovaná taktiež v súlade s medzinárodnými záväzkami. Ďakujem. Skutočne toto je extrémne urgentná a dôležitá otázka. Diskutovalo sa o tom, veľmi zúrivo v našom e, výbore Libe. A teraz celé ráno sme venovali tomuto osobitnému výboru a v každom prípade pripomínam, že pokračujeme v našej schôdzi. Aha, dobre. Ale je to tu, v tejto miestnosti, fajn. Dobre, takže ohlasujem, že budeme pracovať presne v tejto miestnosti o 3.15.00 a teraz budú koordinátori. Ďakujem.